Ladies and gentlemen. Dámy a páni, laureáti Sacharovej ceny, vážení hostia, milí kolegovia, je mi veľkou cťou privítať vás dnes, e, keď oslavujeme 30. výročie Sacharovej ceny slobodu e, prejavu. Od roku 1988 Európsky parlament udeloval toto ocenenie osobám a organizáciám, ktoré sa mimoriadným spôsobom e, prispeli k obhajovaniu ľudských práv a základných slobod po celom svete. Ako podpredsednička siete Sacharovej ceny chcela by som upozorniť na význam, ktorý Európsky parlament pripisuje prepagovaniu a ochrane ľudských práv, základných slobod, demokratizácii, právnemu štátu a slobody prejavu e, všade na celej planete. Vážení priatelia, žiaľ musím vám povedať, že Berta Soher, ktorá zastupuje Ladies Invite, kubánska laureátka z roku 2005 nemohla docestovať do Bruselu, nebolo aj to umožnené. Podobne aj počas víkendu sme sa dozvedeli, že naša laureátka Asma Matus e, z Egyptu e, z roku 2011, ktorá bola laureátkou v roku 2012, mala sem dnes prísť aj so svojou cerkou, aby s nami oslavovala, ale zakázali jej vycestovať a e, obáva sa, že čoskoro bude zatknutá podobne ako ostatní obhajcovia základných ľudských práv v Egypte. Venezuelský režim prepustil takmer 40 väzňov vrátane Daniela Sebajosa, avšak nemôžu opustiť krajinu. Po diskusiách cez víkend jeho manželka Patricia sa rozhodla, že príde do Bruselu a zúčastní sa našej konferencie. E, takisto aj Jamile Sale, matka Loran Sale, sa rozhodla, že príde do Bruselu. Jej syn žiaľ nebol medzi prepustenými a je ďalej vo väzbe. Priatelia, rešpektovanie ľudských práv, jednoducho o tom sa nerokuje. Je to hlavný princíp, ktorý je zakorenený v zmluvách Európskej únie a je našou povinnosťou podporovať e, ľudské práva v EÚ aj za hranicami EÚ. A v tomto zmysle Sacharová cena a jej sieť sú základnými nástrojmi. E, sme veľmi radi, že dnes sú tu medzi nami laureáti Sacharovej ceny a ich zástupcovia, ktorí všetci každodenne bojujú za ľudské práva. Veľmi často za ťaž ťažkých nebezpečných podmienok. A pre nich obhajovanie ľudských práv, právny štát a slobodu prejavu nie je iba ďalšou profesionálnou činnosťou v presnou pracovnou dobou. Je to neustály boj. Bojujú za spravodlivosť, nie pre seba, ale chcú e, dať práva všetkým. Niekedy sú pod veľkým tlakom, zastrašovaním, hrozbou a je na nich páchané násilie, len na nich, ale aj na ich blízkych. E, pôsobia veľmi profesionálne e, a prejavujú obrovskú dávku odvahy. Európsky parlament si dá ľudské práva do stred, centra svojej práce režimy sprísňujú, e, podmienky obmedzujú ľudské slobody a tí, ktorí kričia, sú umlčiavaní. E, ľudia sú ohováraní doma, ich práca je diskreditovaná a v skutočnosti sú to ľudia, ktorí milujú svoju krajinu, ktorú obhajujú práva svojich spoluobčanov, nie pre svoj vlastný prospech, ale pre prospech všetkých za posledné e, roky niektorí z laureátov a ich zástupcovia bol, boli prenasledovaní za svoju činnosť a vždy, keď k tomu dochádza, Európsky parlament sa snaží spraviť, čo je v ich, jeho silách, aby ich podporil niekedy viditeľne e, vo svojich uzneseniach, niekedy cez tichú diplomáciu, podľa toho, čo e, efektívnejšie funguje. Ako som už spomenula, Patričia a Jamile sú tu dnes medzi nami a zastupujú politických väz, politického väzňa Daniel Sebajov. Ceballos a Sale z demokratickej opozície vo Venezueli. E, to poslední laureáti e, oba sa obávajú o zdravie e, ktorí sú, týchto osob, ktoré sú uväznení. Náš laureát zo Sudánu, Šalit Osmu, som rada, že je tu dnes medzi nami. Bol vo väzení od januára do apríla 2018 po mierovom uh, uh, pochode. V marci Európsky parlament e, žiadal ich prepustenie, nielen jeho, ale aj ďalších politických väzňov. Okamžite osobne sme mali možnosť hovoriť s ním po telefóne a zistiť, aká je jeho situácia. Nezabúdajme ani na sírijského laureáta, Laze Zaturne, ktorý bol údajne unesený v roku 2013 ozbrojenými silami. E islams, e, islamskými silami. E, Európsky parlament nedávno pridal, pridal uznesenie a požiadal e, o koordináciu a posilnenie úsilia na, za jej prepustenie. Raif Padavi je momentálne vo vezení v Saudskej Arabii a jeho manželka Insaf prišla medzi nás. Mm, vítajte v parlamente. A ona naďalej neohrazenie bojuje a zvyšuje medzinárodný tlak za prepustenie svojho manžela. Memorial, ruská organizácia, e, je v veľmi citlivej fáze po útoku na ňu na Severnom Kaukaze. E, v januári bol vedúci z Čečny e, zatknutý a pod falošnými obvineniami je naďalej väznený. Memorial v Mahačala e, bol e, násilne zbytý. Ladies in White, ženy v bielom, počas e, apríla 2018 minimálne 50 žien bolo zatknutých počas nedelnej omše. Samozrejme, my dúfame, že budú prepustené. Ako som už povedala, e, zastup, zastupkynia e, tejto organizácie nemohla prísť, pretože jej nebolo umožnené vycestovať. Sanona Gušma e, bude menovaná asi premiérkou Primo Meste, funkcia, ktorú zastávala už v rokoch 2007 až 2015. Teraz má takmer 50-percentnú podporu v posledných legislatívnych voľbách. Bola úspešná ale nemohla prísť medzi nás. Malana Said v apríli navštívila Pakistan poprvýkrát od roku 2002 spolu so svojimi rodičmi a dvoma bratmi. Malala Fund otvorila školu v rodnom meste Šangla a pod vedením doktora Muhmedes prvá sieť tých, ktorí prežili sexuálne násilie, bola vytvorená v Kongu v apríli. E, mo, e, dnes e, oslavujeme 30. výročie Sacharovej ceny. a Prvý, e, ktorý dostali túto cenu v roku 1988, bol Nelson Mandela, sovietský disident Anatolij Marčenko, ktorý umrel po hladovke v roku 1986. E, nežiadal nič iné, len prepustenie všetkých sovietských politických e, väzňov. Marčenkov syn Pavol nám poslal správu, pri ste tej konferencii máte to v spise. E, momentálne sú ľudské práva v Rusku veľmi ohrozené, nie je tu právny štát a súdnictvo je v plnej miere podriadené výkonnej moci, predovšetkým čo sa týka politických prípadov. Uh, podobne ako je z Anatolí, aj ma Pavel Marčenko žiada prepustenie všetkých politických väzňov v Ruska, vyvíja tlak na to, aby sa v Rusku situácia zmenila, tak ako uh, to bolo za sovietských čias. Uh, Takisto oslavujeme 70 rokov e, Všeobecného vyhlásenia ľudských práv. Ešte stále však ľudské práva sú veľkou výzvou E, pochybňuje sa univerzálnosť týchto práv. Niektoré vlády predstavujú tieto práva ako akési západné hodnoty a zneužívajú ich na politické účely. To vyvolá veľké obavy, pretože v dôsledku toho sú práva občanov ohrozené a samotná spravodlivosť a právny štát sú ohrozené. V 84. tzv. občianská spoločnosť ešte takmer neexistovala, takže je ťažké porovnávať. Ale faktom je to, že dnes represívne režimy sa snažia e, umlčať e, disidentov zatknutím, falošnými obvineniami, zatváraním webovských strániek, zákazom politických strán, vývojom, vyvíjaním tlaku na zamestnávateľov, aby prepustili týchto ľudí, e, tlaku na rodiny, príbuzných, dokonca aj cez vraždy. Avšak ľudské práva sú fragilné všade. Musíme dávať veľký pozor aj v rámci Európskej únie, kde právne rámce a demokratická kultúra vyzerajú ako ochranný štít, ale po vražde slovenského novinára Jana Kučiaka v marci a malckej novinárky Dafne Karua Galicia v decembri sme pochopili, že to tak nie je. A preto dnes nielen oslavujeme a pripomíname si, ale aj inventarizujeme, e, zistujeme, aká je aktuálna situácia a zdvíhame náš hlas. Musíme si uvedomiť, že e, pri obhajovaní ľudských práv musia mať na pamäti tri hlavné faktory. Obhajovanie ľudských práv práv je bojom. Je to globálny boj a po tretie je to boj, kde výsledok závisí od jednotlivcov. A preto sieť Sacharovej ceny je taká dôležitá. Naši laureáti e, fungujú v duchu humanity a ovplyvňujú nielen situáciu v vlastných krajinách, ale aj v zahraničí. Sú akými si veľvyslancami slobody prejavu. Keď sieť bola vytvorená pred desiatimi rokmi, európsky poslanci a laureáti ju vnímali ako nástroj na spoločnú podporu obhajcov ľudských práv po celom svete cez spoločné aktivity. Mnohí výťazí Sacharovej ceny vystupujú na konferenciách, ktoré organizoval Európsky parlament po celej Európe, ale aj v zahraničí. Sieť Sacharovej ceny sa mobilizovala vtedy, keď laureáti sú vystavení hrozbám a e, laureáti spájajú sily e, so seberovnými a podporujú ľudské práva. V roku 2013 pri 25. výročí sieť Sachrovej ceny e, zač- prišla s myšlienkou tzv. programu priateľov Sacharovej ceny, ktorí podporujú ľudské práva, obhajujú ľudské práva. Rada by som privítala aj týchto podporovateľov E, privítali sme ich na našu konferenciu, aby sme sa všetci mohli stretnúť spolu, prediskutovať a e, zistiť, ako sa táto iniciatíva vyvíja e, 30. výročie sachovej ceny, výstava, ktorú otvárame dnes večer, tam sú uvedené profily týchto ľudí. To sú úspechy, ale myslím si, že v Európskom parlamente môžeme spraviť viac preto, aby sme chránili obhajcov ľudských práv. A preto sa spoliehame na vás, že budete s nami v kontakte, že nás budete informovať o súrnych situáciách, že nás budete upozorňovať na to, keď ľudia sú ohrození. A nezabúdajte na to, že EU delegácie o vašich krajinách vás takisto môžu podporovať. Nakontaktujete sa s nimi, to je dôležité pre vašu ochranu a môžete nám takto pomôcť pri príprave našich politik cez vaše skúsenosti. Chceli by sme posilniť prepojenie medzi laureátmi, podporovateľmi, Európskym parlamentom, e, delegáciami a médiami je to dôležité, pretože spolu sme silnejší, vieme e, silnejšie reagovať a ďalej sa dostaneme. Takže očakávam netrpezlivo našu diskusiu. Dovolte, aby som sa vám všetkým poďakovala, všetkým, ktorí ste prišli, aby sme spolu oslavili 30. výročie Sacharovej ceny. A teraz je mi veľkou cťou poz, e, pozvať e, zástupcov a posledných laureátov, aby vystúpili Patricia Gutierrez, podpredsednička siete Sacharovej ceny, e, Patricia Gutierrez, manželka Daniela Kebajosa za demokratickú opozíciu vo Venezuele. Nech sa páči, máte slovo. Muy buenas tardes. Eh, Želám všetkým dobré popoludnie. Para mí es un honor. Je pre mňa veľká česť, že zastupujem môjho manžela Danila Sebajosa, že zastupujem všetkých politických väzňov a všetkých venezuelčanov, ktorí sú z politických dôvodov väznení v mojej krajine že zastupujem venezuelskú demokratickú opozíciu a kolega, ktorý bol eh, ocenený Sacharovovou cenou. Týmto Európskym parlamentom je to veľká česť, že e, zdieľam s vami predsednícky stôl, pani Autala, a to, že ste tu, že som tu s vami, s každým jedným z vás, e, je pre mňa veľká čest byť spoločne s ďalšími e, držiť, držiteľmi Sacharovovej ceny, bojovníkmi za ľudské práva, so všetkými tými, ktorí všade na svete, kde sa nachádzajú, kde robia vynikajúcu a vynimočnú prácu na obhajobu slobod, demokracie, ľudských práv. Obhajovať ľudské práva to je tvrdá práca, ťažká. Veľmi často e, sme exponovaní, sme prenasledovaní, ohovárajú nás alebo nás uväzňujú a mnohí z nás trpíme aj tragickejšie situácie, ako napríklad Osvaldo Paja a jeho tragická situácia. A niektorí z tých, ktorí e, vedieme tento boja, ktorí sú príkladom, tak mm, mm, dali aj život v tomto boji. A pre nás je veľmi dôležité, aby Európsky parlament priestor na obajbu ľudských práv a slobôd. Je dôležité, že nám Európsky parlament dáva priestor na vyjadrenie práv, e, na vyjadrenie našich názorov, aby sme informovali o tom, čo sa deje v našich krajinách. V prípade Venezuely vážna humanitárna kríza, ktorú zažíva venezuelský národ, e, neustále sa prehlbuje Ide o krízu ľudských práv v našej krajine. Všetky, všetky, každé jedno ľudské právo venezuelských občanov je porušované právo na slobodný prijav, na združovanie sa, realizovať politický život, právo e, na potraviny, na zdravie, prístup k zdravotníctvo, právo na život. Tie úplne najzákladnejšie ľudské práva sa totálne porušujú režimom, ktorý je v súčasnosti pri moci vo Venezuele. Skupina politických väzňov bola prepustená minulý piatok. Len niekoľko hodín som mohla byť s Daniel Sebajosom, s mojim manželom a s našimi tromi synmi, ktorí boli Eh, ja Oni boli prepustení v piatok a v sobotu som cestovala sem v mene môjho manžela a troch detí. By som vám rada povedala, v mene všetkých tých, ktorí boli prepustení, čo pre nás ako pre rodinu znamená byť členmi siete ceny Sacharov a čo znamená pre všetkých tých, ktorí sme prenasledovaní za to, že obhajujeme ľudskú, ľudské práva a slobody že máme možnosť vystúpiť v takomto významnom priestore, ako je Európsky parlament a aké je pre nás dôležité, že sieť Sacharovovej ceny nás podporuje. Vďaka medzinárodnému tlaku, vďaka práci demokratov a obhajcov ľudských práv na celom svete, vďaka skutočne ich intenzívnej obrovskej práci a aj vďaka práci Európskeho parlamentu sa podarilo e, vo Venezuele e, prepustiť 30 politických väzňov. Čísla štatistiky z Venezuely sú alarmujúce. Viacej ako 400 osôb sú zadržaní kvôli politickým názorom, pretože majú iné názory e, a že žiadajú demokraciu a slobodu. A my všetci tu spolu s vami, s Európskym parlamentom, my môžeme pomôcť, aby táto situácia skončila, aby žiadna ani len jedna jediná osoba na svete vo Venezuele nebola prenasledovaná alebo zadržiavaná kvôli tomu, že vyjadruje svoje politické názory, názory na potrebné zmony, že má jednoducho odlišné názory než vláda. E, matka Laura Saule Jamile Samelet je tu medzi nami, jej syn je naďalej zadržaný v jednom z hlavných e, centier, kde mučia politických väzňov v Karakase. Prepustili jeho spoluväzňov, da Gabriela Vadesa. 4 roky bol s ním v tomto e, nespravodlivom väznení a e, zdieľal s ním celu je to bývalá budova banky v podzemí, je táto celá bol uväznený v roku 2016, je to väznica Helikoides. Daniel Vajes a Vicente Garcia boli prepustení v sobotu a Laurena nechali e, samého a bez akejkoľvek možnosti komunikácie s vonkajškom. Laurent je Sacharovová cena a je kandidátom a predstavuje eh, politických väzňov a obhajcov ľudských práv vo Venezuele. A my žiadame, aby odtiaľto z tohto miesta vyšiel jasný, silný hlas, ktorý bude žiadať, aby eh, tento človek bol prepustený a aby rozhodne boli prepustení všetci politickí väzňovia, väzni eh, vo Venezuele, Vďaka Bohu, už teraz môj manžel nie je uväznený, ale teraz e, toto tričko, ktoré mám, tak bojujem za oslobodenie Leopolda a Presesa. Žiadam o jeho oslobodenie a rovnako je kandidátom na cenu Sacharov. Žiadam pre Leopolda, pre Laurenta, pre policajtov e, z Čakao a tak ďalej, pre všetkých tých, ktorí sú ešte uväznení e, vo venezuelských väzniciach pre všetkých žiadam absolútne oslobodenie a okamžité prepustenie. Muchas gracias. Eh. Bene. Eh,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 Excellencies. Excelencie, vážení poslanci, poslankyne, laureáti Sacharovej ceny. Dámy a páni, je mi naozaj veľkou cťou môcť byť s vami na tomto mieste pri tejto príležitosti oslav 30. výročia Sacharovej ceny a naozaj byť v spoločnosti tých najlepších. Chcem sa poďakovať Európskej únii a rôznym prostriedkom, ktoré má predovšetkým tomuto parlamentu, za vašu neustávajúcu prácu eh, presadzovania eh, ľudských práv, ktoré sú univerzálne a vzájomne prepojené. Eh, je mi veľkou cťou, že na podiu sú so mnou veľmi e, vážení ľudia. E, Stavros Lambrinidis, e, mimoriadný predstaviteľ pre práva, je mi veľkou cťou sedieť po vašom boku. Ďakujem za vašu prácu, ktorú robíte v oblasti ľudských práv. My sme naozaj vďační za to, čo robíte a samozrejme sme vďační aj za iniciatívy vonkajšej služby DEFCO a DG Spravodlivosť za to, že E, e, profilujú obhajcov ľudských práv po celom svete, pretože áno, táto cena má práve upozorniť a osláviť tých ľudí, ktorí bojujú za ľudské práva na globálnej či miestnej úrovni. E, táto práca, ktorá zachraňuje životy, sa dá merať rôznym spôsobom, ale žiadne meranie, žiadne podobné veci ne objavia tú silu ľudských práv, ako sú práve tá brutalita, stíhanie, opresia, väznenie. Mnohé režimy na mnohých miestach takto stíhajú mnohých obhajcov ľudských práv. Ak by nezáležalo na hlase obhajcov ľudských práv, ak by ich odvaha nič neznamenala, potom prečo by ľudia tak s takou veľkou silou tak veľa sa snažili ich umlčať. Tak veľmi sa snažili ich umlčať. To, moji priatelia, je tá sila obhajoby ľudských práv. A tento rok je rokom plných výročí. A 25. výročie viedenského vyhlásenia, ktoré potvrdilo mm, ľudské práva a vytvorilo Vysokého komisára pre ľudské práva. 30. výročie udelenia tejto ceny, je 70. výročie univerzálneho vyhlásenia ľudských práv. E, my to berieme ako samozrejmosť, ako ľudia. A určité okamihy je potrebné si pripomenúť tie hlavné dôvody našej existencie. A tento rok je naozaj rokom plných takýchto príležitostí. E, musíme e, obhajovať tieto práva, aj keď e, to nie je vždy pohodlné, aj keď je tu veľký tlak, ktorý určite neoslabne, ale predsa len, povedzme si to jasne, ľudia vytrvajú, uh, a naďalej bojujú, explicitne vystupujú v opozícii. A to je spoločné pre nás všetkých. Všetci sme sa narodili ako rovnocenní, máme rovnaké práva a rovnakú dôstojnosť. Dieťa dvoch svetových vojen. E, sú tu celé storočia kultúry, ťažkej doby e, a tvrdých bojov v roku 1945 bolo prijaté UNHCR a to nám v podstate tak hutne, stručne povedalo, aký je vzťah medzi na jednej strane mocou a relatívnou bezmocnosťou. To je v centre projektu ochrany obhajoby ľudských práv. E, vyhlásenie nebolo nejakým vyhlásením bieleho neokolonializmu. Nie. E, boli to rokovania, ľudí z celého sveta zasadli 80, vyše 80 krát a stovky hodín rokovali. A obsah tohto vyhlásenia bol e, z novo oslobodeného, liberalizovaného sveta, z Afriky, z Južnej Ameriky. Sovietský zväz tlačil na to, aby e, sa bojovalo proti diskriminácii na základe uh, rasy. Avšak skutočná deklarácia s tým nemá veľa spoločné. India a Pakistan boli proti opozícii chceli rovnaké prerozdelenie majetku, rovnaké uplatňovanie manželských práv a boli proti e, detským manželstvám. Indickí poslanci v tom čase, Hensa Meta, poslankyňa indického parlamentu, zabezpečila to, aby prvý článok URHCR bol uvedený a e, uvádzalo sa tam, že všetci ľudia sú narodení ako e, rovnocenní ľudia. Všetci ľudia sú si rovní. Slobodní a rovní. V dôstojnosti a právach. To je prvý článok. Čílsky spoluátor povedal, že to je dôležitý historický okamih, kedy bol dosiahnutý konsenzus ohľadom najvyšších hodnôt človeka ako individuálnej osoby. Samotná existencia dáva človeku právo žiť v slobode. Predstavte si, že v parlamente sa hovorí o tom jednomyselne, že toto je právo každého jednotlivca, každého človeka. Toto je v podstate akýsi súhrn histórie boja za práva a mali by sme si uvedomiť, že v súčasnosti tieto zásadné, tvrdo vybojované princípy zrádzame. To, čo vidíme dnes vo svete, je zrádzanie týchto princípov, obmedzenie prejavu, politika, umlčania tých, ktorí sa vyjadrujú, manipulácia verejnej mienky a mm, volebných preferencií, zasahovanie do nezávislosti, e, tlače, súdnictva, dokonca aj, dokonca aj parlamentov sú metodológie, ktoré bránia uh, uplatňovaniu ľudských práv. Takže tí, ktorí obhajujú práva žien, tí obhajujú práva pôvodného obyvateľstva, práva ľudí uh, s postihnutím LGBT komunity, tí, ktorí bojujú za tieto práva, sú vraždení, väznení. Je to právny štát? Je to princíp zodpovednosti? Novinári sa snažia e, nezávisle vystupovať, sú za to väznení, prepušťaní. Skutočný parlament ľudí predstavuje slobodný, e, slobodné vyjadrenie a slobodné e, zastúpenie ľudí, ktorí volia poslancov. A máme falošné kampanie, administratívne postupy, obrovské pokuty, zneužívanie súdneho systému, ktoré bráni obhajobe týchto práv. To sú útoky na obhajcov ľudských práv, ktoré uberajú správ každého z nás. Vieme, že doba je ťažká, ale Potrebujeme konať, potrebujeme, aby OSN robilo viac, potrebujeme, aby Európska únia robila viac. Musíme si pripomenúť, prečo sme sa narodili. Charta OSN dáva na prvé miesto ľudské práva. Hovorí sa tam my, ľudia a potom sa hovorí, že, člens, že členské štáty sa majú dať dohromady nie pre miera bezpečnosť, ale na prvom mieste pre ľudské práva. Doba je dnes ťažká, asi bude ešte ťažšia, ale aj EÚ stojí na hodnotách, e, na návrhoch o hodnotách. Nebol to návrh pre hospodárske aktivity, ale predovšetkým princíp základnej hodnoty. Všetci sme sa narodili ako rovní. Máme rovnaké práva a rovnakú dôstojnosť. A preto nežiadame o nejakú naivnú nádej. Žiadame o odvahu. Chceme vás uistiť, že aj v tých najtemnejších väzniciach, v tých najhorších utečeneckých táboroch, v eh, tých najťažších životných podmienkach e, všade e, ľudia, ktorí ťažko pracujú na tých najhorších podmienkach, aj keď sú často utláčaní, aj keď e, globálna elita nekoná Všade na týchto miestach nájdete ľudí, ktorí sa nevzdajú, ktorí nestichnú, ktorí sa odvážne postavia za práva, za svoje práva, ale aj za obhajovu práv iných, obhajcovia ľudských práv. Dajte im silu, podporujte ich, oslavujte ich, uctievajte si ich a pridajte sa k ním. Grazie, grazie le... Ďakujeme veľmi pekne za slová, ktoré ste vyslovili, pán Lambrinidis. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne, Kate. E, toto bolo veľmi inšpirujúce, ak vždy. Je mi veľkou privi- čťou a privilegiom s vami spolupracovať v tejto oblasti. A opätovne je mi aj veľkou cťou, že tu môžem opäť v tejto miestnosti môžem e, byť a a stretávať sa s mnohými priateľmi spomedzi europoslancov, Pierom, eh, Barbarou a ostatným. Nie často dávame dostatočný kredit eh, europoslancom a rovnako táto časť sa nedostáva ani laureátom e, Sacharovovej ceny. Preto mi je veľkou cťou, že tu dnes môžem byť aj e, so zástupcami európskych mimovládnych organizácií a ostatných e, z vás. Mnohí z vás sa nenarodili do privilegovaného prostredia. Mnoho z vás si mohlo zvoliť inú kariéru, než hájiť e, ľudské práva po celom svete. Mohli ste pracovať v bankách, mohli ste zarábať peniaze, ale neurobili ste to. E, musíme sa poďakovať e, aj ľuďom, ktorým upierame meno. Napríklad tí, ktorí majú iba tabulku sekretariát. Je tu toľko ľudí, ktorí bránia ľudské práva, ktorí ostávajú bez mena a ktorí na tejto téme pracujú tvrdo každý jeden deň. A ste to naozaj vy, ľudia v tejto miestnosti, laureáti Sacharovovej ceny, ktorí slúžia ako inšpirácia pre nás e, všetkých. Neriešite iba situáciu vo vašich krajinách, kvôli ktorej e, trpíte. Nevybrali ste si toto utrpenie. Mnoho z vás e, pracuje v špecifických e, podmienkach. Avšak e, vaša práca, či to chcete alebo nie, je inšpiráciou pre milióny ľudí po celom svete, ktorí sa postavia bok po boku s vami a povedia, ja budem ten boj viesť s vami. Minulý rok v Afrike niektoré krajiny schválili zákon, ktorý zabraňoval osobám, ktoré znásilnili e, ženu e, a zrušili ich právo na to, aby si ju potom museli vziať a mohli vziať. A tie, tieto krajiny sme dostatočne neocenili. V Burkine Faso e, sa snažia implementovať ciele udržateľného rozvoja. pod tom, ako mierumilovne povstali ľudia za demokraciu a vyžiadali si demokraciu a naozaj propagujú hospodársky rozvoj prostredníctvom toho, že prinútili vládu, aby podpísala dohodu s 19 mimovládnymi organizáciami. A tieto organizácie bude monitorovať, čo vláda robí aby rozvojové programy neboli na prospech iba niektorých, ale všetkých. Vláda nevnímala civilnú spoločnosť, občianskú spoločnosť ako nepriateľa, ale vnímala ich ako nevyhnutného partnera eh, pre zásadný cieľ a tým je rozvoj vo vlastnej krajine. Zamyslite sa, koľko vlád po celom svete sa snažia nám nahovoriť, že v mene rozvoja musíme potlačiť e, všetkých tých, ktorí s nami nesúhlasia. A pritom pravda je úplne opačná. Musíme sa upínať k tým, ktorí, nás inšpira- ktorí nám slúžia ako inšpirácia, ktorí prinášajú spoluprácu s občianskou spoločnosťou, ktorí neprinášajú chaos, ale rozvoj. V Peru Za 17 rokov klesla miera chudoby o 55% e, na 20%. To je obrovský pokles. Urobili to tak, že zaangažovali viac odbory, e, ženské združenia, zaviedli inštitúcie ako ombudsman, ktorí si sadli s vládou za jeden stôl a riešili problém chudoby a hovorili, ako to môžu urobiť. Nepredpokladali nesnažili sa očierňovať svojich kritikov, ale jednoducho si sadli za jeden stôl. A vo svete sú stále obrovské výzvy. Pozrite sa na miestnych obyvateľov, e, ktorí bojujú e, proti habaniu pôdy a ktorí sa snažia vyrovnať sa s nepriaznivými dopadmi hospodárskeho rozvoja. Vidíme tých, e, ktorí sa snažia implementovať dohovor Medzinárodnej organizácie práce prostredníctvom odborov. A ESVČ je tu práve pre nich. Je tu Európsky parlament, o ktorý môžu požiadať o pomoc. E, vy sa zasadzujete o ľudské práva. Vy inšpirujete, vy robíte ten posun k lepšiemu vo svete. A ja som vám vďačný, a to na osobnej úrovni, e, pretože toto je aj moja oblasť povolenia. A na svete je mnoho ľudí, ktorí si o vás prečítali článok niekde, niekedy vo svojom živote. Avšak e, robíte a spôsobujete zmeny aj na medzinárodnej úrovni. Pozrime sa na dohodu o klimatických zmenách e, z Paríža, pozrieme sa na naplňanie rozvojových cieľov, pozme, pozme, pozrime sa na migračný kompakt vyrokovaný na úrovni OSN e, práve táto vaša snaha je súčasťou týchto dokumentov. Mali ste vôbec predstavu pred 30 rokmi, že toto niečo bude uh, možné, že budete takým veľkým zdrojom inšpirácie uh, ciele udržateľného rozvoja? Je niečo, o čom bola veľká téma v roku 2015 a 2016. To sme, tieto sme schválili v roku uh, e, 2000. A jedno slovo tam znamenalo obrovský uh, rozdiel. A práve vďaka vašej práci sme sa mnohokrát opätovne naučili, že môžeme že tým, že sa stále snažíme o lacnejšie výrobky, tak podporujeme otroctvo a detskú prácu. Takže potom prišiel koncept udržateľného rozvoja o to viac stúpla aj hodnota ľudských práv. Nepočúvajte tých, ktorí vám hovoria, že e, ľudské práva a ich naplnenie sú iba zúfalým pokusom a každý si bude robiť, čo chce. Títo ľudia sa snažia nielen znevažovať vašu prácu, ale chcú, aby sa všetci, ktorí sa zaoberajú ľudskými právami, cítili zúfalo. Avšak vy ich posilňujete. A keď sa na to pozrieme, tak spolu dokážeme mnohé a zmeniť mnohé či už sú to krajiny EÚ alebo OSN ale nesmieme robiť iba toto. Musíme podporovať samozrejme obrancov ľudských práv aj v teréne, pretože chceme, aby jednotlivé krajiny prijali ľudské práva za e, svoje, pretože vaše vlády vedia, že vy máte tú skutočnú moc. A my vás podporujeme, OSN vás podporuje a EÚ v tomto pevne stojí za OSN. E, iniciatíva Scotland Eh, ktorú sme odštartovali minulý rok, eh, sa sústreďovala práve na prácu, ktorú ste vy ako jednotlivci odviedli vo vašich eh, krajinách. Boj proti násiliu na ženách. Konečne sme začali s činmi namiesto slovami. Ľudské práva nie sú zúfalstvom a vy ste to dokázali toľkokrát práve prostredníctvom toho utrpenia, ktoré ste museli znášať. Je to populárne, to, čo robíte? Nie vždy. V žiadnej krajine vám nevyrolujú červený koberec, keď robíte to, čo robíte. Ľudské práva nie sú vždy populárne prvoplánovým spôsobom. A rozhodne nie sú populárne medzi tými, ktorí chcú porušovať. Ale pozrite sa, pozrime sa na tú, e, na tú základnú hodnotu, na to základné právo, ktoré máme. Sloboda prejavu. Kto by si myslel, že povedzme, že že prídeme, e, prídeme s nápadom, že toto právo potrebujeme mať v každej jednej ústave. A všetci by sme súhlasili, potom by sme všetci zapla- zaspievali kumbaju Avšak e, kedy myslíme na to, že potrebujeme mať zakotvenú slobodu prejavu? Ak s tým niekto nesúhlasí a keď jeden z týchto e, ľudí má právo umlčať svojich oponentov, práve ten najmenej populárny názor sa musí opierať o ochranu v práve slobody prejavu ak bránime slobodu eh, prejavu, v zásade obraňujete veľmi nepopulárny eh, názor. A to počúvame po celom svete. Eh, prečo, prečo hovoríte o zrušení trestu smrti? 80% ľudí miluje trest smrti. Prečo ste vy takí nepopulárni? Prečo vy, obrancovia ľudských práv, chcete toto odňať, toto práva? Prečo obraňujete to? Prečo obraňujete ono? Ale viete čo? Zamyslíme sa trochu nad týmto. my si musíme povedať, že my všetci sme menšinou. V nejakom bode našich životov sme menšinou. Dokonca aj v tejto jednej miestnosti Európskeho parlamentu eh, môžete byť väčšinou kvôli farby vašej pleti. A, a budete si hovoriť, eh, ja som vo väčšine, lebo mám takú farbu pleti, môžem utlačovať ostatných ale v rámci tej vašej väčšiny, v ktorej žijete, ste zároveň menšinou. Možno kvôli pohľaviu. A v rámci tejto e, väčšiny ste menšinou práve kvôli vašej sexuálnej orientácii. V rámci tejto väčšiny ste menšinou kvôli telesnému postihnutiu, zdravotnému postihnutiu alebo kvôli krajine, z ktorej pochádzate obrancovia ľudských práv nesmú chrániť eh, iba eh, tých, ktorí eh, hovoria nepopulárne názory, ale musia ich brániť aj voči tým, ktorých sa ich snažia umlčať a potlačiť. A títo ľudia bojujú za práva nás všetkých. Ako náhle si myslíte, že keď máte väčšinu, môžete utlačovať ostatných, otvárate cestu e, do pekla. Pretože v jednom momente sa tiež ocitnete v pozícii menšiny. Pretože ak bojujete za ľudské práva, zastávate sa tých najslabších, tých, ktorí nemajú slovo. A to je práve za toto práve si zaslúžujete tie slova. vďaky, vážení priatelia. hovoríme o tom, že ľudské práva často nie sú také univerzálne, ako by sme chceli. Toľko hovoríme o tom, že ľudské práva sú relativistické, ale poviem vám k tomu toľko počas niektorých mojich návštev v rozličných kútoch sveta, keď zlyhajú všetky argumenty mi povedia, ale kto ste vy, že nám hovoríte tieto veci? Pozrite sa na Európu, pozrite sa na Európsku úniu, e, pozrite sa na vaše porušovanie ľudských práv, na váš rasizmus, ktorý sa zvyšuje v niektorých krajinách, na xenofóbiu, na problémy s migrantami. A moja otázka je, áno, máte pravdu. Jasné. Máme všetci e, problémy s ľudskými právami. Ak by testom pre ľudské práva mala byť dokonalosť, tak nikto ním neprejde. Ale to nie je skutočný test pre ľudské práva. Nie je. Ale ja si myslím, že viete, čo je skutočným testom pre ľudské práve. Otázka je, či máte zavedené také inštitúcie, ktoré neumožnia nedokonalosti systému len zamiesť pod koberec. Že sa budete naozaj snažiť byť dokonalými. Že máte parlament ako je táto snemovňa, kde ľudia môžu otvorene nesúhlasiť, ale hovoriť o tom voľne a slobovne. Máte uh, ombuds, uh, obhajcov uh, ľudských práv, uh, ktorých nikto nemôže umlčať v prípade, že vláda s nimi nesúhlasí. Máte nezávislé súdníctvo, na ktorých sa ľudia môžu obrátiť a vydobiť si skutočnú spravodlivosť, pokiaľ majú pocit, že z ich práv je ukrojované a kde naozaj ten človek, ktorý sa dopúšťa trestnej činnosti, je naozaj potrestaný. Máte v prvom rade takú občianskú spoločnosť, ktorá je slobodná a otvorená, že si môžete dovoliť nesúhlasiť s vašou vlastnou vládou. Máte takú vládu, s ktorou môžete diskutovať a máte pocit, že takisto máte svoj podiel na kontrole štátu. Ale hlavná otázka je, či viete zabezpečiť, že sa dokážete vyrovnať s nedokonalosťami vlastného systému. Zamyslite sa, koľko krajín by mohlo takúto prácu odvádzať oveľa lepšie, ak by mali k dispozícii inštitúcie na to, ktoré by sa e, zasadili za tých, ktorí hovoria nepopulárne názory, ktorí sa stavajú za ľudské práva. A tými ľuďmi ste vy. A naozaj dúfam, že keď ktokoľvek v tejto miestnosti kto sa cíti ako obrancom uh, ľudských práv práve vďaka vašej inšpirácii, keď sa postavia na obranu slobodnej tlače a povedia, že nie všetko sú falošné správy len kvôli tomu, že niektorým lídrom sa to nepáči. V tom prípade sa postavia na obranu slobody slova, bránia slobodné parlamenty. Ak sa každý bude cítiť ako obranca ľudských práv, potom nádej pretrváva. A za to vďačíme, vďame. ďakujeme veľmi pekne a ďakujeme veľmi pekne aj tomuto parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som rád vyjadril moje uspokojenie nad tým, že sa môžem zúčastniť tejto oslavy výročia Sacharovovej ceny. Je to akademik, táto cena nesie meno bývalého akademika Sovietskeho zväzu. Bola to významná morál, osobnosť, ktorá um, mierovo bojovala za ľudské práva. A som veľmi rád a spokojný, že e, sú v sale prítomní už aj držitelia tejto ceny. A ja vždy rád hovorím, že v živote neexistujú príklady, ale ľudia, ktorí idú príkladom, nie sú svedectvá, ale ľudia, ktorí robia svedectvo a vy ste skutočne odvážnym svedectvom koherentnosti princípov pri ohrození dokonca aj života a preto ste veľmi hrdými nositeľmi tejto ceny. Ja ako člen Európskeho parlamentu od roku 1994 s ďalšími kolegami ako povedal aj e, špeciálny e, vyslanec EÚ pre ľudské práva Stavros Lambrinidis, tiež bývalý europoslanec, e, Mali sme tu čest, že sme navrhli veľa kandidatúr na Sacharovovú cenu v Európe, v Bielorusku, Rusku, na Balkáne. V mojej vlastnej krajine, v Španielsku, videli sme E, napríklad e, skupine Bastaja alebo krajinám e, arabskej jary na Blízkom východe a tak ďalej a kandidátov a laureátov z Latinskej Ameriky. Ja by som rád, rovnako ako predstavitelia venezuelskej opozície, by som rád predstavil kandidátov, kde skupinka odvážnych politických predstaviteľov pozície e, nesklonili hlavu a dôstojne bojujú za svoju budúcnosť a za svoje právo na názor. E, veľmi často sa hovorí, e, že dôležitejšie sú tie hlasy, ktoré nie sú vypočuté a preto Európsky parlament chcel práve udeliť hlas tým, ktorí sa nemôžu vyjadriť. A ja by som sa pridal k petícii Európskeho parlamentu na bezpodmienečné a okamžité prepustenie všetkých politických väzňov vo Venezuele. A ja by som rád vyjadril solidaritu s matkou, s Lorentom Salentom, ktorý bol kandidátom Sacharovej ceny za rok 2017. Myslím, že môžeme aj e, sa pridať k posolstvu Andreja Sacharova a to platí aj po 20 rokoch a odpoveď je veľmi jasná dnes. Požiadavka slobody, boja za základné práva je oveľa naliehavejšia a významnejšia ako kedykoľvek predtým. Čítal som jeden článok Maria Vargasa Llosu, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru, a odvolával sa na článok Fukuyamu, e, ktorý bol publikovaný v 81., kde hovoril o konci histórie a hovorilo sa, že po páde berlínskeho múru a po tom, ako zmizol sovietský zväz, že svet sa dostáva do novej fázy, kde ľudské práva sa budú učiť všade na planete 20 rokov alebo 30 potom, keď vidíme, čo vidíme Nikto by nemohol urobiť také optimistické, takú optimistickú víziu toho, čo zažívame. A preto Európsky parlament naďalej veľmi pozorne bude sledovať e, svoju, pokračovať vo svojej angažovanosti a svojich záväzkoch v obrane ľudských práv. Budeme sledovať vývoj ľudskoprávnych e, e, Mm, bojovníkov vo Venezuele, ale aj v Nikarague a všade. A vy, ktorí ste túto cenu dostali, ktorí ste skutoční protagonisti e, tohto aktu, e, ktorí tak dôstojne predstavujete práve tento boj za ľudské práva. Trošku máme oneskorenie, môžeme si vypočuť dve, tri vystúpenia a potom dať odpovede, ak e, bude možnosť. Potom by sme prestúpili k druhému panelu. Se non c'è nessuno, allora... Ak tomu tak nie je, poďakujem Stavrosovi, Lambrinidisovi, aj e, Kate a ďalším a pristúpime k druhému panelu. Nech sa páči. Bene. Iniziamo questo... Budeme pokračovať druhým panelom. Téma je mechanizmus ochrany EÚ pre obráncov ľudských práv a Európsky nástroj pre demokracia a ľudské práva. 30. výročie Sacharovovej ceny a je tam aj 20. výročie vyhlásenia OSN o ochrancoch ľudských práv nám umožňuje sa sústrediť na implikáciu obajcov ľudských práv ako zdieľaná priorita EÚ EU a OSN. Európsky parlament, parlament plne využil e, svoje kompetencie, aby E, využil nástroje EÚ aj na posilnenie ochrany ochrancov ľudských práv. Na základe požiadavky Európskeho parlamentu Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva sa stalo od roku 2006 konkrétnym vyjadrením záväzku Európskej únie v podpore a šírení demokracie a ľudských práv v tretich krajinách. V súčasnosti je to najväčší e, svetový program pre demokraciu ľudské práva na celom svete. A v tomto druhom paneli ocením alebo vyhodnotíme, ako e, počas roku tento nástroj umožnil e, utišiť situácie alebo riešiť situácie zhoršovania sa krízy a in situ a prostredníctvom akcií a konkrétnych výsledkov. Máme tu významných predstaviteľov Antoine Medelin, predstaviteľ Medzinárodného súdu Emily de Wolf, ktorá je členkou týmu ochrany z konzorcia Oaxaca Mexico, Aigerim Kamidola, ktorý má na starosti otázky komunity LGBTI eh, eh, v komunite Feminita v Kazachstane a pani Lolita Čáves, ktorá je finalistka cenou, ceny, eh, Sacharovej ceny eh, za rok 2017 z Guatemaly. Každý má 10 minút, aby sa vyjadril. Nech sa páči. Um, ladies and gentlemen. Dámy a páni, vážení laureáti, ja by som v mene obhajcov ľudských práv, ktoré tu zastupujem v rámci medzinárodnej organizácie FIDH, e, Medzinárodnej federácie ochrany ľudských práv. Chcel by som poblahoželať všetkým laureátom a bojovníkom a poďakovať sa vám za boj, ktorý zvádzate každý deň, ako tu zaznelo v predchádzajúcej prezentácii. Musím povedať, že našťastie alebo s vďakou tak by som to chcel povedať, ste vy dnes vzorom, ukážkou aktuálnosti, súčasnosti boja, eh, ktorý sa nechal inšpirovať Androm Sacharovom a ktorý oceňujeme cez jeho cenu. Vy dnes stelesňujete praktické aspekty toho, čo je potrebné a tých víziev, ktorými sa pasoval Andrej Sacharova, ktoré predvídal, že budú pokračovať v budúcnosti boj proti diktatúre, podpora e, šírenie ľudských práv, občanskej spravodlivosti, e, v boji proti nacionalizmu, fašizmu, militarizácii, nuklearizácii a tak ďalej je prekvapivé vidieť, že dnes, 30 rokov po prvom udelení tejto ceny, e, prešlo niekoľko desaťročí po odtedy, odkedy Andrej Sacharov začal bojovať. Je prekvapivé, že naďalej tento boj je stále aktuálny a myslím si, že aj pre nás je to príležitosť zamýšľať sa nad tým, ako ďalej, ako efektívnejšie pôsobiť a čo sme ešte nespravili na to, aby sme zabezpečilo, že toto dedičstvo Andrea Sacharova, tento jeho, sa stane e, skutočnosťou, sa stane realitou. A v tomto kontexte vystupujem pred vami, vami, ktorí ste aktérmi, ktorí ste uh, museli čeliť jedným z najhorších foriem útlaku riskovať, museli ste riskovať e, vaše vlastné životy. A musím povedať, e, niektorí z vás, ktorí tu nie sú prítomní, ktorí jednoducho nemohli pricestovať, tak ako to povedala Heidi Autala na začiatku e, dnešného stretnutia. V kontexte hrozieb, ktorým čelíte organizácie na ochranu ľudských práv také, ako je tá naša, sa mobilizovali a neúnavne sa snažia e, prispôsobiť sa, aby vedeli podporovať rôzne spôsoby, e, ktorými organizácie a osoby, obhajcovia ľudských práv, e, bojujú za tieto práva každý deň E, Európska únia je významným spojencom v rámci tohto boja. A Európska únia e, za inšpirácie Európskeho parlamentu pripravila tzv. posilnenú spoluprácu organizácií na ochranu ľudských práv, ktorá podporuje obhajcov ľudských práv po celom svete. A na základe týchto myšlienok vzniklo konzorcium 12 organizácií na ochranu ľudských práv, ktoré zastupujem a vznikla Medzinárodná federácia. A e, existuje táto rada pre ochranu obhajcov ľudských práv už 3 roky. E, naše konzorcium má za cieľ podporovať obhajcov ľudských práv a ich organizácie a zabezpečiť, aby mohli vykonávať svoju prácu, aby ju mohli vykonávať napriek hrozbám a útokom, ktorými sú vystavení dennodenne. Po troch rokoch eh, vďaka príspevku Európskej únie sa nám podarilo eh, osloviť asi 11 tisíc obhajcov ľudských práv po celom svete. Predovšetkým sme poskytli podporu osobám, obhajcom ľudských práv ako takým, aby sme podporili ich každodenný život, každodennú prácu, aby sme im uľahčili situáciu, v ktorej sú, pretože sú vystavení veľkému riziku, riziku, risku vlastný život, nielen vlastný, ale aj svojich kolegov. Môžem uvieť ako príklady organizácie na podporu aktivistov boja proti núteným sobášom v Pakistane, novinári ohrození e, deportáciou, e, novinári, ktorí odhalujú korupciu, obhajcovia obetí, e, skupovania pôdy, e, aktivisti ohrození alebo E, obťažovaní nadárnymi spoločnosťami, aktivisti, ktorí bojujú za práva komunity LGBTI. E, náš systém sa snaží byť flexibilný, rôznorodý a vždy sa snažíme nájsť tie najinovatívnejšie spôsoby, e, cez ktoré môžeme podporovať jednotlivcov e, samotných obhajcov ľudských práv a snažíme sa aj podporovať základné aktivity organizácií na ochranu ľudských práv v teréne, v tom kontexte tých najzraniteľnejších asi 100 miestnych organizácií a komunít po celom svete sme podporili uh, od Sýrie, konfliktnej zóny po Turecko, e, ľudí, ktorí bojujú za ochranu životného prostredia na Blízkom východe alebo juhovýchodnej Ázii, e, aktivistov, ktorí bojujú proti veľkému skupovaniu pôdy. To sú len príklady organizácií, ktoré žiadali podporu a ktorí sú uh, sa stali cieľom útokov práve preto, že obhajú ľudské práva. Cez náš mechanizmus sme zabezpečili aj um, príležitosti dočasného uh, presídlenia obhajcov, ktorých život je ohrozený po celom svete, aby sme im poskytli akési bezpečie um, a vyše 3500 obhajcom ľudských práv po celom svete sme zabezpečili e, v podstate aké sú, akúsi záchranu nielen im, ale rodinným príslušníkom. Pripravili sme reloko, relokáciu a uľahčili sme im prístup e, k liečbe a sociálnej pomoci. A predovšetkým sme chceli e, zabezpečiť, že Práve obrancovia ľudských práv môžu aj naďalej pokračovať vo svojej práci aj počas presídľovania. Viac ako 4000 obrancov ľudských práv sme zaškolili na piatich kontinentoch prostredníctvom rozličných školiacich modulov, ktoré sme rozvinuli prostredníctvom ochranných stratégií, digitálnych modulov a tak ďalej a tak ďalej. Takisto sme sa snažili vystupovať aj na obranu ochrancov eh, ľudských práv. Máme viac ako 2000 eh, oznámení o útokoch na týchto obrancov denne, ktoré predstavujú naozaj eh, predstavu o miere, ako často tieto útoky prebiehajú. Tieto výzvy sa snažíme riešiť prostredníctvom synergií medzi organizáciami ľudskoprávneho charakteru v rámci konzorcia, v ktorom sa snažíme kontaktovať jednotlivé ľudskoprávne organizácie, ktoré sú ohrozené vo svete a snažíme sa im pomôcť s e, nami rušitým riešením ich konkrétnej situácie. Za ostatné tri roky však tie výzvy, ktorým sme museli čeliť, zostávajú naďalej obrovské. Ba sa zvyšujú. E, prostredie, v ktorom títo obrancovia musia pracovať, sa čoraz zhoršuje. A to zdôraznili aj predchádzajúce, predchádzajúce diskusie. Obranca ľudských práv je symbolom pre ohrozenie na života na živote. Čo sa týka samotného mechanizmu, je e, vyrovnať sa so žiadosťami o ochranu. A zatiaľ, čo predbiehajú diskusie, tento mechanizmus bude fungovať aj naďalej, aby sme im vedeli poskytovať aspoň základné formy podpory. Musíme sa samozrejme neustále zamýšľať nad tým, akým spôsobom ich podporovať a poskytnúť Eh, hnutiu obrancov ľudských práv globálnu podporu. Avšak eh, toto je zatiaľ iba vysporiadanie sa so symptómami, ale neriešime samotnú hrozbu, z ktorej musia čeliť obrancovia ľudských práv. Preto musíme eh, zintenzívniť mobiláciu proti nacionalizmu, fašizmu, diktátorským formám vládnutia. To sú práve tie problémy, s ktorými bojoval Andrej Sacharov jedným zo spôsobov, ako sa pohnúť vpred a ako podporiť e, túto oblasť, je politické rozhodnutie. Takéto politické rozhodnutie môže byť prijaté Európskou úniou a umožnilo by jednoduchší príchod týchto obrancov e, do Európskej únie prostredníctvom humanitárnych víz, ktoré by mohli vydávať iba členské štáty Európske, Európskej únie. A viem, že toto bude aj predmetom zajtrajšej diskusie. Čo sa týka iných foriem podpory, ktoré sú zatiaľ neznáme tomuto parlamentu a ktoré z, e, parlament na druhej strane zase zaviedol, ako je napríklad táto e, cena, a ktoré pomáhajú vyrovnávať sa s obrancami ľudských, s e, e, obrancom ľudských práv po celom svete so svojou situáciou, sú napríklad uznesenia k jednotlivým krajinám, ktoré napríklad hodnotí v prípade Saudskej Arábii stav ľudských práv vytvorenie mechanizmu, ktoré máme v organizáciách občianskej spoločnosti a ktoré slúžia na ochranu ľudskoprávnych aktivistov, bolo v pôvodne vyvinuté Európskym parlamentom. to, ako sa môžeme pohnúť e, dopredu a to, ako sa môžu dopredu pohnúť jednotlivé členské štáty Európskej únie, e, závisí od toho, akým spôsobom dokážu implementovať jednotlivé záväzky v oblasti ľudských práv napríklad e, zamedzeniu predaja zbraní diktatorským režimom, dodržiavanie medzinárodných dohôd, ktoré boli ratifikované a ktoré si kladú za účel ochraňovať ľudskoprávnych aktivistov a E, nedistribuovanie zbraní do miest, kde je veľká hrozba e, činov, ktoré by išli proti ľudskosti. To samozrejme musí byť presadzované veľmi dôsledne prostredníctvom praktickej implementácie iné výzvy, ktoré sa týkajú obchodovania a investičných zmluv, ktoré vyrokováva Európska únia a to prostredie, v ktorom ľudskoprávne organizácie sú konzultované v tejto oblasti a do akej miery sú schopní zúčastňovať sa na definícii eh, práce v prostredí, v ktorom majú fungovať tieto hospodárske a obchodné zmluvy. Musíme si položiť otázku, ako miestne komunity môžu mať dopad na rozhodovanie o vlastnej budúcnosti. V neposlednom rade, a musím to samozrejme uvítať, je vysporiadať sa priamo so záležitosťami e, ľudskoprávnej oblasti prostredníctvom kontaktov e, s predstaviteľmi e, tretích krajín, či už prichádzajú títo zastupcovia sem, alebo vy ich navštevujete. Tí sú veľmi početní, ja môžem spomenúť iba jedného. Je to bývalý právnik, a bývalý laureát, eh, predchádzajúci eh, laureát eh, Sacharovej, Sacharovej ceny. Je to laureátka Aung San Suu Kyi, na ktorú sa Európsky parlament obratil s jednoduchým odporúčaním, ktorý sa týka ľudskoprávneho prístupu k súčasnej kríze v krajine v súvislosti s Rohingami a problematickým sa vysporiadávaním s etnickými komunitami a vyzvali ju na rešpektovanie medzinárodného humanitného práva. Spôsob, ako sa pohnúť dopredu, je identický s tým, ako ho navrhoval Andrej Sacharov počas jeho vlastného boja. Je to obrana slobody prejavu a slobody myslenia, a musíme povedať e, tvrdohlavé bránenie spoločenskej spravodlivosti za každých okolností. Vítame uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré si kladie za mm, ktoré si kladie za cieľ podporiť týchto obrancov ľudských práv a zostávame naďalej partnerom Európskeho parlamentu v tomto zmysle. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, Emily de Wolf. Buenas tardes a... Dobré popoludne želám všetkým prítomným a ďakujem za túto príležitosť, že sa môžem s vami podeliť o moje názory. Pochádzam z organizácie Konzorcium Oaxaca, som súčasťou týmu ochrana životného prostredia ženy Konzorcium Oaxaca. Máme sídlo v štáte Oaxaca, Mexiko a venujeme sa otázkam e, násilia na ženách, vraždám e, žien a za posledných 10 rokov sme sa špecializovali na ochranu žien, obhajky ľudských práv a aj na, obhaj, na obhajobu žien všeobecne. Sme súčasťou Latinskoamerickej iniciatívy a koordinujeme ženy v Nikarague, v Guatemale, v Mexiku, Salvadore a Hondurase. Aj tu sú so mnou dve kolegyne z iniciatívy Lolita Chávez naľavo odo mňa a Luisa López v sale. E, práca ochrany, ktorej sa venujeme, našom konzorciu. Je to súčasť veľkej práci, ktorá sa rozvíja na celo latinskoamerickej úrovni s kolegyňami e, z rôznych asociácií, FECAM a tak ďalej, AWIT a tak ďalej. Sústredila by som sa vo svojom vystúpení na niekoľko víziev, s ktorými sme sa stretli v boji e, za ochranu e, práv e, ľudskoprávnych obahajcov a žien a problémy, s ktorými sme sa na ceste a pri našej práci stretli. Keď hovoríme o ochrane ľudských práv, o integrálnej ochrane, tak vychádzame z feministického princípu, že to, čo je osobné, je politické. Teda ak chceme pracovať na opatreniach na ochranu nejakej kolegyne alebo nejakej organizácie, nejakej skupiny, nemôžeme diferencovať, čo je e, osoba v jej práci, e, e, ľudskoprávnej práci a čo je jej osobný život. Keď ju chceme ochrániť, musíme sa na ňu pozerať a na jej prácu celkovo, holisticky a vychádzame tiež z princípu udržateľnosti a e, ľudskoprávnych azylov. Veľmi často ženy, obhajkyne ľudských práv, opustia svoju prácu, pretože sú veľmi často atakované ale aj vzhľadom na ďalšiu záťaž, ktorú spôsobuje táto práca, chronický stres, burnout a tak ďalej. To je celá séria situácií, ktoré vplývajú na život žien, ktoré obhajujú ľudské práva. A vždy, keď sa snažíme o túto prácu ochrany a obrany týchto ľudí, tak sa snažíme o tento široký holistický prístup. Niečo, čo je podľa nás veľmi dôležité a čomu sme sa venovali pri našej práci v prípade útokov v krajine, z ktorej pochádza Mexiko, číslo útokov na ženy obhajkyne ľudských práv, to číslo je naozaj obrovsky vysoké. Keď hovoríme o ochrane, tak hlavní agresory sú obvykle prichádzajú zo štátu alebo sú štátni, ale treba veľmi podrobne analyzovať jednotlivých agresorov, aktérov a akým spôsobom my môžeme ochrániť obete. Bez pochyby štát je hlavným agresorom obhajcov ľudských práv a potom ale existujú oveľa zložitejšie situácie, kde sú iní agresory a aj to musíme brať do úvahy. keď obhajkyňa ľudských práv je e, ohrozená na živote, dostane takúto hrozbu a musí opustiť krajinu, tak sme sledovali, ako špecifické situácie, napríklad partnerstva, aj k ním treba veľmi diferencovane pristupovať a aké opatrenia prijať v týchto konkrétnych prípadoch. Napríklad, keď syn nejakej obajkyne ľudských práv alebo aktivistky dostane hrozbu smrti, ako konať, alebo keď je to v prípade manžela, manželky a tak ďalej. A kolegovia e, často hovoria, nič sa nedeje, ja vydržím až do konca, ale snažíme sa istým spôsobom pristúpiť k tej situácii a riešiť ten patriarchálny model, ktorý funguje už storočia a analyzovať každú konkrétnu situáciu. Je veľa prípadov partnerstiev, ktoré sú v konflikte z iných dôvodov a keď jeden z partnerov ako aktivista je ohrozený na živote, samozrejme to všetko bude vplývať aj tá rodinná situácia na opatrenia. A to je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, keď pracujeme v otázke ochrany poslednej dobe v štáte Oaxaca sme zaznamenali prípady, eh, kedy eh, museli obete opustiť domy a tak ďalej. Boli sme obeťami 11 krát vyhostenia a teda vysídlenia našich eh, úradov. Tento rok bol, to bolo trikrát. V obvykle v kanceláriách, ktoré sú zároveň aj príbytkom aktivistov, veľmi často tieto vyhostenia alebo e, Veľmi často ich kancelárie, ktoré sú zároveň ich príbytkom, išlo o to, aby sa získali informácie, eventuálne e, sa um, ukradne informačný materiál počítača. Teda veľmi často dochádza k takýmto vlámaniam, aby sa znemožnila práca, okrem toho, že ti všetko ukradnú, ukradnú ti všetky informácie, e, aj informatický materiál, počítače a to ti vlastne zabraňuje, aby si vôbec mohol ďalej rozvíjať svoju prácu. A to sa v štáte Oaxaca stáva veľmi často. treba diferencovane pristupovať e, aj e, keď máme prípady kriminalizácie. V štáte Oaxaca je to zložité. Za posledných 5 rokov naša pracovná skupina OSN pre arbitrálne zadržania bolo 11 prípadov obhajcov, ktorí sú arbitrálne zadržaní a 8 z týchto 11 sú z nášho štátu Oaxaca. Teda Títo ľudia sú zadržaní a veľmi často sa opakuje taká situácia, že aktivista je zadržaný a veľmi často ho prevezú do iného štátu, dokonca to je 15-20 hodín cesty aj pre rodinných príslušníkov. Robia to zámerne, vzdialia ich od rodinných príslušníkov teda uh, e, umiestňajú do iného štátu v rámci Mexika, ktoré je obrovské. A teda napríklad jeden konkrétny aktivista je uväznený v štáte Guadalajara, to znamená pre jeho rodinu cestovať celé hodiny, aby ho navštívili. Situácia v Mexiku je veľmi znepokojivá. Sme v predvolebnej kampanii a dochádza k zintenzívneniu násilia náraz násilia v štáte Oaxaca, vysoké násilie. Dochádza k militarizácii, takmer stálej militarizácii tohto regiónu v časti Huatepec. sú tam špeciálne jednotky pre Oaxaku, takže tá situácia je naozaj veľmi výnimočná. navyše s kontroverzným zákonom o vnútornej bezpečnosti, ktorý bol vydaný, tak na celonárodnej úrovni sa situácia zhoršuje v tomto kontexte samozrejme to má dopad na aktivistky ženy, dochádza e, k nárastu násilia. Okrem toho, že trpia útokmi ako aktivistky aj ako ženy a je to aj zvýšené riziko. Áno, skutočne byť ženou v Mexiku to je zvýšené riziko, je to v štáte Oaxaca za 1,5 roka sme zaznamali 178 vražd žien len v našom štáte. Samozrejme máme veľký strach toho, ako narastá násilia, útoky na aktivistov a hlavne na ženy. 25 vražd aktivistk a novináriek a tri vraždy aktivist a 159 útakov za rok 2018 v našom štáte. 41% z toho e, to boli útoky na ženy aktivistky. Tie čísla nás naozaj veľmi znepokojujú. 4 prípady vražd, 4 prípady násilného únosu. Ide od 10. mája e, máme jedného kolegu, obhajcu ľudských práv, ktorý je nezvestný od 10. mája. Alebo ďalší, ktorí sú obvinení bez možnosti spravodlivého konania. Samozrejme je potrebné obhajovať kolegov, ktorí už sú uväznení, ale okrem toho sú tu prípady zmiznutých aktivistov. Lolita, moja kolegyňa, vás bude zrejme informovať lepšie o situácii v ostatných krajinách Strednej Ameriky. Je tam obrovské ohrozenie, vysoké riziko pre týchto ľudí a preto by sme chceli naozaj veľmi poďakovať za vašu prácu a oceňujeme naozaj prínos Sacharovovej ceny, ktorá aký prínos znamenala pre všetky krajiny, kde bola táto cena udelená. Situácia v Strednej Amerike je naozaj veľmi zložitá a kiež by bolo možné, aby sa tejto zóne venovala väčšiu pozornosť Lolita Čávez vás bude informovať lepšie. Ďakujem za pozornosť. Muchas gracias. Ďakujeme veľmi pekne. A pani má, slovo má teraz pani Aigerim Kamidola. Prajem všetkým príjemné popoludnie. Ďakujem za túto príležitosť dnes vystúpiť a chcela by som povedať, že mi naozaj veľkou cťou byť dnes medzi vami a mať túto príležitosť vystúpiť a hovoriť o situácii LBT e, komunity v Kazachstane. Ja som z krajiny, ktorá kedysi bola súčasťou sovietského empíria, kde sa zrodilo sacharovské hnutie. O 30 rokov neskôr dnes to hnutie ešte stále aktuálne v, nielen v regióne, ehm, ale v samotnom Kazachstane. Takže ja dnes zastupujem fenistickú iniciatívu z Kazachstanu, ktorá sa volá Feminita. Mm, pracujeme na protidiskriminačnej legislatíve a boj proti uh, ehm, nenávisným prejavom v Kazachstane musím povedať, že tá práca nie je ani jednoduchá, ani priamočiara. Je to spôsobené predovšetkým troma faktormi a rada by som stručne ich popísala. Predovšetkým je tu represívna klíma pre aktivistov občianskej spoločnosti akéhokoľvek typu v celej krajine, vrátanie reštrikt legislatívnej legislatívy, o, ktorá sa týka mimovládnych organizácií, podobne ako už neslavne preslavené nariadenie či zákon o zahraničnej pomoci v susedných krajinách vrátanie legislatívy o mieru milovných zhromaždeniach, združovaniu sa, reštriktívna legislatíva obmedzujúca slobodu prejavu, ako aj to, že e, strana, ktorá je vo vláde, e, zneužíva antiteroristickú legislatívu na to, aby mohla uväzniť alebo umlčať všetkých aktivistov alebo všetkých oponentov, e, ktorí vyjadrujú nesúhlasný názor. Po druhé, je to zraniteľnosť práv žien v Kazachstane. A tu musím povedať, že Kazachstan na medzinárodnej scéne sa prezentuje ako rýchlo sa modernizujúca, rozvíjajúca krajina, ktorá má za cieľ dostať sa do skupiny 30 najrozvinutejších krajín na svete. Napriek takejto prezentácii E, situácia, e, čo sa týka ľudských práv, nie je zrovna najlepšia. E, ženy rámcuje alebo dáva pre všetkým do pozície matiek, manželiek a opatrovniček spoločnosti. A tretím faktorom je extrémna homofóbia, transfóbia, lesbofóbia e, podporovaná štátom, kde štátni úradníci nevyslovia slovo LGBTIQ. A tým v podstate e, si myslia, že keď to nepovedia, tak ten problém zanikne, neviditeľný. Zatiaľ čo médiá popisuje, média popisujú tieto javy veľmi negatívne a veľmi často nabádajú k nenavistným prejavom. Takisto štát odmietol prijať antidiskriminačnú legislatívu napriek explicitnému odporúčaniu OSN prijať antidiskriminačnú legislatívu na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity. Výsledkom toho je to, že štátne sankcie, alebo teda štát postihuje e, tým, že nekoná a tým, že nabáda k nenávisti e, ľudí proti komunite LGBTI sú tu ďalšie štruktúrálne a legislatívne prekážky. Mm, Kazachstan nemá antidiskriminačnú legislatívu ani e, legislatívu, ktorá by trestne stíhala nenávistné prejavy. A v dôsledku toho obhajcovia e, LBGTIQ sa vlastne stávajú mimo zákona. Napríklad LGBTIQ a feministickí aktivisti sú obviňovaní z toho, že uh, vyvolávajú sociálne nepokoje, ohrozujú verejnú bezpečnosť a uh, sú vystavení často falošným obvineniam. Naša organizácia Feminita mm, môžeme povedať, že naša organizácia mala problémy s registráciou, viacnásobné problémy a dôvody, uvedené dôvody boli veľmi nejasné a v dôsledku toho aktivisti ako my strácajú príležitosti organizovať sa, vytvárať právne subjekty a e, tým pádom nemajú možnosť fungovať v rámci právneho systému pretože nemôžu žiadať ani o štátne, ani mimoštátne príspevky či granty a vlastne ako aktivisti nemôžu veľmi fungovať. Čiže stratégia štátu, by sme mohli povedať, je taká, že potichu umožňuje e, v podstate akési vymieranie alebo vysychanie hnutia obhajcov LBGTQ komunity. A ja by som rada sa vyjadrila na pôde Európskeho parlamentu a vyzvala kolegov v Európe, že keď hovoríme o posilnení právomoci aktivistov a obhajcov ľudských práv, vrátane aktivistov LBGTIQ, je potrebné venovať pozornosť tomu, že Predovšetkým je potrebné podporovať obhajcov v tých najvzdialenejších e, oblastiach, e, tých, ktorí fungujú v tých najopresívnejších režimoch. A je potrebné mať špecifické program, programy pre tých najviac marginalizovaných a pre tie skupiny, ktoré sú najmenej zastúpené. A tretia dôležitá vec, rovnako dôležitá ako tie ostatné, chcela by som povedať a vyzvať kolegov, aby dali ľudské práva a obhajcov ľudských práv vrátane ženských vrátane obhajky ľudských práv do centra každej diskusie a každých rokovaní vrátane, tak ako už tu zaznelo, vrátane e, rokovaní obchodných dohôd a rokovanie o investíciách s autoritatívnymi vládami, ktoré e, potláčajú aktivistov občianskej spoločnosti, vrátane e, ženských aktivistov a vrátane tých, ktorí obhajujú práva komunity LBGTIQ. Ďakujem. Grazie, grazie davvero. Ďakujem naozaj veľmi pekne. Benita Čávez, nech sa páči. Spajno. Quiero en principio saludar. Ja by som v prvom rade rada pozdravila a ocenila silu, ako aj historickú pamäť a rada si pripomenula všetkých našich kolegov a kolegyne, ktoré za posledných 30 rokov zaznamenali e, a boli teda jednou významnou eh, kapitolou v našej histórii vystupujem e, s veľkým pohnutím, pretože e, Matka Zem hovorí, v Guatemala je včera aj dnes e, je naozaj vynimočná situácia, pretože ohňová sopka začala byť činná, došlo k vynimočnej situácii viacej ako 25 smrteľných obetí, e, niekoľko miliónov ľudí je postihnutých e, presídlením a tak ďalej. A e, to je hlboká bolest, ktorú cítim ja ako obhajky na ľudských práv národov Kečua. Som Lolita Chavez, pracujem tiež v salvadorskom hnutí a som naozaj veľmi znepokojená a vyjadrujem toto znepokojenie v tejto sále a pri tejto udalosti, pretože guatemalská vláda má povinnosť konať v takýchto výnimočných situáciách, musí rešpektovať tie najelementárnejšie práva národov, ktorý, ktoré bývame na guatemalskom území. Nemôže sa na nás pozerať ako na ľudí inej úrovne. A prezident Morales sa vyjadril, že guatemalská vláda nemá ani jeden cent, aby zasiahla v tejto vynimočnej situácii. Poukazujem na túto udalosť a poprosím vás, aby ste aj vy vyjadrili vaše znepokojenie a pohoršenie. Je naozaj polutovania hodné, že sú tam deti, e, ktoré sú zranené e, a, ktoré majú popáleniny 3. stupňa a nemocnice nie sú ochotné a schopné ich ošetriť. Dochádza naozaj k porušovaniu tých najzákladnejších ľudských práv, právo na e, zdravotníckú starostlivosť. Ja ako obhajkyňa ľudských práv, bojujeme za tie isté a za rovnaké práva pre všetkých, nie za diferencované práva. Náš národ bol vždy atakovaný, pretože sme vždy bojovali za ľudské práva, ale sme bojovali aj za práva rôznych e, živočíšnych rastlinných druhov, ekosystémov. A e, to, že je ohrozená biodiverzita a tak ďalej, to je hrozba pre všetkých. My e, obhajkyne ľudských práv sme predložili správu 2015-2016, ktoré zachytávajú agresie na ľudskoprávnych aktivistkách Avia Jala, e, to je centrum e, nášho pôsobenia, e, nášho ženského hnutia. Naše pôsobenie poukazuje na energetickú politiku, politiku ťažobných firiem. Poukazujeme na porušovanie práv aj v týchto oblastiach naše práva sú porušované v našich domoch, e, e, v okolí, v prírode. Musíme ďalej e, bojovať za to, aby sme dosiahli, aby územia boli vyhlásené za oslobodené alebo za územia bez baní, bez nečistenia a tak ďalej bojujeme za e, biosféru, za biotopy, aby e, boli živé, aby fungovali, aby sa s nimi neobchodovalo. Berdita, Canceres a Maxima a Marisela a Lodie, Gladys a mnohé ďalšie ženy, kolegyne, mm, céry, matky, ženy, ktoré e, bojujú za ľudské práva a ktoré rovnako ako ja sme museli odísť z krajiny, ale mnohé z týchto aktivist bohužiaľ už nemôžu e, rozprávať a taká to je bohužiaľ realita v našej krajine. Hm, túto správu sme začali z vlastnej iniciatívy a vypracovali vlastným úsilím a poukazujeme na situáciu agresí, ktorú zažívame aktivistky ľudských práv. Napríklad v rokoch 2012 až 2016 zaznamenali sme 1634 útokov proti aktivistkám, ktoré obhajujú Eh, územia a, prírodný, eh, a prírodnú scenériu. Veľmi často pri týchto útokoch bol ohrozený eh, život a zdravie aktivistiek. Máme veľkú obavu, pretože táto správa ukazuje, že v rokoch 2015 a 2016 bolo 2129 útokov na aktivistov to je naraz o 30 v porovnaní s predchádzajúcim období. Je to naozaj znepokojujúce. Situácia sa nezlepšuje práve naopak. A v momente agresie je dôležité poukazovať na tie práva. Hovorili sme o environmentálnych právach, o právach migrantov, o právach pôvodného obyvateľstva o právach sexuálnej e, slobody a zdravia, právo na mm, politickú orga- organizovanosť, e, e, právo na život bez násilia, právo na spravodlivosť, právo na pravdu, právo na informácie, právo na voľný prejav, právo na pozná územie. To sú práva, za ktoré bojujeme. My nie sme žiadni zločinci, rovnako ako ja aj mnohé moje kolegyne sme boli cieľom mnohých útokov. E, požiadali sme o ochranu, ja som živá, som na slobode a to je tá sila, ktorá ma vedie k tomu, že e, program ochrany sa pridal e, k nášmu programu. Ja som e, E, sa nenarodila preto, aby ma niekto zavraždil alebo znásilnil. Je potrebné <clears throat> žiť ďalej slobodne a bez násilia. Ja e, zdravím a ďakujem všetkým tým, ktorí nám na tejto ceste pomáhajú. E, zdravím všetky národy v Európe, v Európe Jedným z týchto národov je aj e, baskický národ. Toto je napísané po e, baskicky a tu na, nám, e, nás vítajú nás utečencov a prosíme vás, aby ste nám neuzatvárali hranice. My sme putujúce aktivistky a to je tá angažovanosť, aj Sacharovová cena je priestor a nástroj, ktorý nám umožňuje bojovať, ale sú aj ďalšie možnosti, ktoré môže EP a EU využiť, aby sa pridali k nášmu boju za práva. Potrebujeme slobody, potrebujeme analyzovať koncepty rozvoja, ktoré sa realizujú v Európe. Pôvodné obyvateľstvo, indiánske obyvateľstvo, analizujeme spôsoby života. Poprosíme vás, počúvajte nás, pretože my sme inšpiráciou v, v prístupe, ktoré, ktorý nie je neoliberálny. Rovnako oceňujem aj to, čo urobila OSN OSN, keď interpelovala koncept rozvoja, ekonomického rozvoja, tiež sa venovať konceptu alebo pojmu chudoby. Naše národy sa neustále ochudobňujú, pretože naše prírodné zdroje sú plienené a nadnárodné spoločnosti sú veľmi často európske a preto robíme aj túto výzvu aby sa neplienili prírodné zdroje v našich krajinách. Potom aj ochrana biodiverzity. Aj tu vyzývame všetkých, aby konali. My, feministky celého sveta, navrhujeme iné emancipačné modely života. V našej ceste budeme pokračovať Veľmi mi chýba moja krajina, ale zároveň si veľmi vážim svoj život. Ja sa chcem vrátiť do Guatemaly. Chýbajú mi, chýba mi moja rodina, chýbajú mi moje deti, ale som živá. A urobím všetko preto, aby som naďalej mohla žiť a poprosím vás, aby ste aplikovali ďalšie naliavé mechanizmy a nástroje, pretože neoliberálny nástroj je veľmi násilný a vyzývam Európsky parlament a zároveň oceňujem prácu všetkých tých, ktorí e, mm, organizujú Sacharovovú cenu a ktorí navrhujú kandidátov a poprosím vás, aby ste navrhli vo vašom programe misiu návštevy do Guatemaly Guatemale. Pôvodné obyvateľstvo potrebujeme pomoc, potrebujeme to, aby už nebolo viacej vražd. Napríklad v máji roku 2018 boli zavraždení štyria aktivisti. Robíme výzvu, aby sme hovorili nielen o obhajcoch a aktivistoch, ale všeobecne o ľuďoch, sú z organizácie CCDA a Kodeka a hlboko sa venujú právam ochrany pozemkov, boli e, zavraždení. Ja som spolupracovala na tejto správe a zároveň som aj súčasťou tejto e, správy, pretože v tých štatistikách kde sa hovorilo o e, útokoch e, zbraňov alebo kde sa hovorí o vraždách. Bohužiaľ, moje meno figuruje, pretože ja som bola takto ohrozená. Ja žiadam spravodlivosť, aby prípady, kvôli ktorým ma atakovali, aby neostali beztrestné, ale tiež žiadam, aby ma guatemalský štát neustále nekriminalizoval, som e, aktivistka, nie som zločinec. Som súčasť e, dejiny e, našich národov. Ja som istým spôsobom, budem stále súčasťou aktivistov boja za ľudských práv. Bene. Chceli by sme sa poďakovať eh, našim hosťom a záverom iba dve krátke veci. Samozrejme, príjmame toto vaše pozvanie a uvidíme, či sa nám podarí nájsť eh, spôsob, aby podvýbor pre ľudské práva mohol realizovať návštevu v Guatemali. Nielen hovoriť len o solidarite, ale aj posúdiť reálnu situáciu v teréne. No a to druhé posolstvo eh, v tohto panelu je to, že vo svete existuje obrovské bohatstvo obrancov ľudských práv, práv a túto diferenciáciu, toto bohatstvo my musíme chrániť a chceme na tom pracovať každý jeden deň. Dobre, a teraz prejdeme na tretí panel a ďakujem vám všetkým. Invito Linda. Teraz by som rád poprosil pani Lindu McEwen, predsedničku výboru DV, aby predsedala tomuto tretiemu panelu. Dobrí kolegovia, chápem, e, že táto téma je dôležitá, avšak nebudem tu môcť byť počas celého tohto panelu. Je mi však veľkou cťou, že mu môžem predsedať predovšetkým pred e, tak velecteným publikom. A viem, e, že ste mali veľmi zaujímavé poobede. Ja teším sa na vás neskôr o pol siedmej na recepcii. Teraz eh, prejdeme na tretiu časť po obednejšej časti a to je zároveň aj posledná časť dnešného dňa. A budeme hovoriť o tom, ako miestne orgány sa môžu angažovať v ochrane ľudskoprávnych eh, aktivistov. A budeme hovoriť o fenoméne chránených miest. Chcela by som prizvať našich odborníkov. Máme odborníčku eh, z Hamburskej nadácie, pani Martina Boerle. A ďalším odborníkom je eh, náš host z roku 2018, eh, iracký novinár pán Kamal Chomány. A samozrejme budeme mať zaujímavý vhľad aj z pohľadu našeho parlamentu, pretože vieme, že parlament pracuje už dlho s touto myšlienkou a pán Juan Fernando López Aguilar je práve tým poslancom e, vo e, výbore e, Libe, ktorý pracuje v tejto oblasti. Ja pochádzam zo Sheffieldu, z Yorkshireu na severe Anglicka a pracovala som pre miestne orgány. A myslím si, že práve miestne orgány a samozprávy môžu zohrávať významnú úlohu a takisto e, sme prijali e, ľudí z Čile v 70. rokoch e, z Južnej Afriky počas apartheidu a teraz príjmame ľudí z Konga a z Myanmaru. Samozrejme, len o tomto je Európska únia, pretože vždy hovoríme o štátoch a e, vládach, avšak mestá a samozprávy môžu zohrávať veľmi významnú úlohu pri obrane ľudských práv. Takže bez zbytočných odkladov by som dala slovo pani e, Boerle z Hamburskej nadácie pre politicky prenasledovaných e, ľudí. Nech sa páči, máte slovo. Hovoriť po nemecky? Bohužiaľ, rečnička nehovorí do mikrofónu. Um, um, um, ich freu mich sehr, dass... Sa veľmi teším, že tu obaja môžeme byť, že tak ja som bola pozvaná ako aj pán Kamal Čomány a že toto o jubileum môžeme s vami oslaviť a že sa tu stretávame s toľkými laureátmi e, ceny e, a môžeme spoznať aj mnohých poslancov Európskeho parlamentu. A než prejdem k tomu, čo vlastne Hamburská nadácia robí pre politicky prenasledovaných, chcela by som povedať ešte to, že Hamburská nadácia je úzko prepojená so Scharovovou cenou. Konkrétne Hamburská nadácia bola založená v roku 1986, to znamená, že existuje 32 eh, rukov a našim prvým hosťom, ktorým sme si mohli dovoliť pozlať, eh, bol pán Baškirev a to bol pán, za ktorého sa Andrej Sacharov osobne zasadzoval. To bol pán Achmetov, ktorý strávil 8 rokov eh, v psychiatrickej klinike a v lágroch a gulagoch Severnej Severného Sibíru. E, ja som to doniesla. Toto je e, osobný list Moskovskému výboru, e, ktorý v roku 1985 sa pýta, ako sa darí pánovi Achmatovovi. A v roku 1988 prišiel tento pán ako nás prvý host našej hamburskej nadácie pre politicky prenasledovaných a potom tento systém fungoval aj naďalej a dostával naďalej drobnú rentu zo Sacharovej ceny. Toto je pán eh, Izamadín Achmetov. Aby ste videli tú tvár, ktorá je za tým menom. A čo by som chcela ešte spomenúť, než prejdem k samotnej práci Hamburskej nadácie pre politicky prenasledovaných, je to, že podporujeme iniciatívu EÚ o ochrane ľudskoprávnych aktivistov a obrancov ľudských práv. To je práve to, čo aj vy požadujete. A mm, na, my sme boli požiadaní a prostredníctvom e, tejto inštitúcie Protect the Defenders 3 sme mohli ďalších pozvať do Hamburgu. E, nie vždy sa to samozrejme finančne podarilo, avšak zachránili sme životy. A tu by som chcela prizvukovať, e, že to má veľmi úzky súvis s Európskou úniou. Dobre, e, Hamburská nadácia pre politicky prenasledovaných e, bola založená v roku 1986, kým nuž e, Klaus Honornány, ktorý bol prvým primátorom v respektíve predsedom organizácie v roku 1986 a jeho otec sa zúčastnil Eh, odporu voči Hitlerovi, avšak bol eh, zadržaný a popravený, respektíve zavraždený eh, vo vezení a v Hamburgu sme zároveň mestským štátom, mestskou spolkovou krajinou. To znamená, že náš starosta má funkciu zároveň aj pre prezidenta spolkovej krajiny a ten sa vždy vyslovoval a zasadzoval za demokraciu a spolupracoval s našou nadáciou kvôli tomu, aby sme ľuďom vedeli ponúknuť ochranu a samozrejme priestor. A takýmto spôsobom bola nadácia založená pred 20, respektíve 30 rokmi, ja tam sama pracujem už 27 rokov a táto nadácia má aj podtitul, ktorá sa nazýva Hlasy za slobodu. A tou myšlienkou je, že, že my poskytujem 5 štipendií za rok A na, na tom je dôležité to, že nešpecifikujeme povolanie ani krajinu. Môžu to byť novinári, môžu to byť zástupcovia farmárov, umelci, e, môže to byť ktokoľvek, kto sa môže e, o toto štipendium e, uchádzať v prípade, že sa zacovazoval o demokraciu. No a ide nám o to, že je to predovšetkým chceme takýmto spôsobom ochraniť ľudskoprávnych aktivistov, priviesť ich do bezpečného e, prostredia, zosieťovať ich s kolegami a vytvoriť také fórum, ktoré by fungovalo ako multiplikátor. To znamená, že ich môžeme prostredníctvom e, tejto aktivity podporovať a samozrejme zúčastniť ich politických podujatí, konferencií, predčítaní výstav, eh, pokiaľ máme eh, ako hostia fotografa alebo maliara, tak zorganizujeme aj vernisáž a samozrejme naši eh, štipendisti navštevujú aj školy, kde prebiehajú besedy a diskusie, poskytujú rozhovore, spolupracujú s médiami, no a v neposlednom rade informujú verejnosť v prvom rade v Hamburgu, ale samozrejme e, v celospoločenskom meradle, tak národnom ako aj medzinárodnom. E, spolupracujeme veľmi úzko s ambasádami a veľvyslanectvami, ľudskoprávnymi organizáciami a e, príslušnými orgánmi. A čo je pre nás osobitné, je to, že prvý primátor v roku 1986 založil našu nadáciu, samozrejme aj z politických dôvodov, a, a nechal zapísať do stanov, že že každý slúžiaci primátor je zároveň predsedom našej nadácie. Ale pritom sme našťastie mimovládnou organizáciou. Nie sme s nikým prepojení a už vôbec nie s mestom Hamburg. Sme nezávislí a tak aj pôsobíme. Pôsobíme ako mimovládka. Napriek tomu eh, primátor je predseda eh, našej správnej rady a samozrejme e, o to máme bližšie k politike. A v takomto prípade môžeme vstupovať aj do kanc- kancelárie kancelára e, našeho spolkovej, e, spolkového mesta. E, takže e, a môžeme takto predstaviť aj napríklad novinárov, ktorí boli našimi štipendistami. E, a ktorí získali pobyt prostredníctvom eh, nadácie. A samozrejme, pokiaľ takýto štipendí sa toto štipendium získa, získa aj povolenie na eh, pobyt. A náš host vycestoval napríklad eh, do Ruska, nie do Tadžikistanu, kde bol prenasledovaný, ale bol tam zadržaný a Tadžikistan sa pokúšal o jeho vydanie Nebol to eh, zatýkač prostredníctvom Interpolu, ale vydaný prostredníctvom Tadžikistanu. A to bola veľmi kritická situácia. Našťastie mal možnosť eh, jednať s ruskými orgánmi, eh, mal k dispozícii telefón, to si vybavil s dozorcom. No a nakoniec tento príbeh dopadol veľmi dobre, pretože pokiaľ by Tadžikistan e, dosiahol jeho vydanie, znamenalo by to pre neho istú smrť. E, a v Nemecku sme povedali, my chceme svojho štipendistu naspäť. A prostredníctvom ministerského predsedu mesta Hamburg sme mohli dosiahnuť že naozaj bol tento človek prepustený a bol odvedený okamžite na letisko, a kde sme ho posadili na prvý let do Nemecka a vyslali sme aj nemecký filmový štáb. A podarilo sa nám ho dostať e, späť a e, ten človek je nažive. E, čo je osobité pre nadáciu je aj to, že zodpovednosť mesta a zakladateľa nadácie e, je, pozostáva v tom, že mesto samotné je zodpovedné. To znamená, že mesto si musí neustále pripomínať to, že mesto je zodpovedné za politicky prenasledovaných. Nie je to len morálne a nemá ich podporovať iba e, politicky, ale aj finančne. Dostávame tri štipendia e, od mesta Hamburg. To znamená, že v celkovom objeme 97 tisíc eur to už je dostatok peňazí, eh, s ktorými je jasné, že eh, prežijeme každý jeden rok a ďalšou úlohou je, a to je mojou úlohou, je vykonávať aj fundraising a získavanie peňazných eh, prostriedkov, pretože nestačia nám tri štipendiá, chceme financovať 5 štipendií a samozrejme chceli by sme v tomto prípade nie len E, prizvať samotného štipendistu, ale aj jeho rodinu. To zvyšuje náklady na ubytovanie, na zdravotné poistenie a ročne potrebujeme asi 250 tisíc eur. A mm, samozrejme musela som e, prebrať aj túto úlohu fundraiserky a za ňu som veľmi e, vďačná. Snažíme sa vyhľadávať pri príspevky, ktoré by umožnili financovať tieto štipendia. Čo mesto ešte robí, je, že nám dáva k dispozícii kancelárske priestory, to znamená zároveň aj infraštruktúru, takže nemáme žiadne náklady na prenájom priestorov, telefonické náklady či kancelárske prostriedky ktoré nemusíme obstarávať. A to e, nám poskytuje mesto a Hamburg. To, to samozrejme bolo trošku smiešne, pretože najprv nevedeli, kam nás majú posadiť e, v rámci administratívy takže mám úplne ne, náhodne pridelenú kanceláriu na e, pracovnom súde a tam mám prístup napríklad aj k poštovému priečinku, Takže naš, v našom susedstve sú uh, e, sud, sudkynia, sudcovia. Tam sa cítime celkom dobre ako nadácia pre politicky prenasledovaných. Samozrejme čelíme veľkým problémom, uh, rovnako ako aj naši štipendisti. Musíme, sa, uh, musíme si uh, predstaviť situáciu, kedy zasadlo predsedníctvo, keď ja nemám hlasovacie práje, právo čo je dobré, pretože všetkých kandidátov na štipendia by som najradšej zobrala k nám. Avšak má to na starosti správna rada, ktorá vybere spomedzi kandidátov tých piatich, ktoré štipendium e, dostanú. A samozrejme potom správna rada rozhodne e, spolu s predsedníctvom. No a potom je tu otázka, koho pozvať, ako ho pozvať a tam kontaktujeme nemeckú ambasádu, ktorá e, vydá mm, návštevnícke vízum na jeden rok. Je to samozrejme zložité, ale máme už dobrú spoluprácu medzi mestom, e, veľvyslanectvami, aby sme zjednodušili celý vízový postup. E, samozrejme stále to mm, tvorí určité problémy. No a potom e, čakáme našeho e, štipendistu na letisku s kyticou a vyzdvihneme ho. A samozrejme je to veľký pocit úlavy, pretože častokrát sa jedná vyslovene o záchranu ľudských životov. A potom samozrejme je tu pocit e, viny, Eh, smutkom za domovom, kedy si ten štipendista hovorí, prečo ja som mám byť ten zachránený a čo tí ostatní. predovšetkým pokiaľ sa jedná o azijské krajiny a eh, stredo- a juhoamerické krajiny. Eh, nie vždy sa dá vycestovať na nejaký čas domov a častokrát sú to osobnosti, ktoré boli verejne známe vo svojej krajine a v Nemecku sú častokrát úplne neznámymi e, ľuďmi. Niekedy je to chyba a zdá aj našich e, médií, pretože preukazujeme určitú lahostajnosť k mnohým krajinám. E, tieto krajiny budia menej pozornosti a zdá, ako by si zasluhovali A samozrejme s týmto sa vyrovnávajú asi 3 mesiace. A potom samozrejme môžeme povedať, že je to veľmi vyčerpávajúce. A samozrejme, ale postupne nadobúdajú silu a odvahu a pokračuje a dáva intervia e, táto osoba a zúčastňuje sa konferencií. No a to badáme vo všetkých prípadoch, že títo ľudia začnú opätovne e, pracovať, opätovne sa usmievať. A samozrejme, keď si tento človek e, mnohým prešiel, e, chce si aj trochu oddychnúť, potrebuje si vydýchnuť. Samozrejme, chceme týchto ľudí aj zosieťovať a samozrejme, Chceme spôsobiť e, zmenu v ich živote a to, ako, aký dopad ich život má na ich e, komunitu. Samozrejme, toto nie je program pre utečencov, ale je pripravený tak, e, aby sa tento človek po jednom roku mohli vrátiť, čo samozrejme nie je vždy možné, avšak to je cieľom tohto štipendijného pobytu a samozrejme tam, kde pracovali, mohli pokračovať vo svojej práci. To je cieľom našich štipendií, niekedy to možné nie je, ako napríklad e, v prípade našich štipendistov e, zo Sýrie alebo e, z východnej Ukrajiny. Samozrejme, toto sa zistí až niekedy počas štipendia. A samozrejme, my nikdy nedovolíme, aby našich štipendistov sme prinavrátili tam, kde ich budú vešať a potom sa rozbehne azylový proces, pretože každý má nárok na azyl a potom môže byť ešte dodatočné štipendium, kde pracujeme s inými organizáciami, Penwriters in Exile napríklad, alebo eh, Graz City Writers. To je samozrejme možné, pokiaľ títo ľudia sú mladí, môžu byť nezávislí, môžu študovať, môžu si urobiť eh, bakalára alebo magistra a sledujeme ich, ako sa ich situácia vyvíja v priebehu rokov. Dobre. Myslím si, že toto v krátkosti je asi všetko o nadácii. Musím sa aj zastaviť, eh, aby sme nechali priestor eh, aj otázky a možno Kamal eh, by mohol niečo povedať čo to pre neho znamenalo prísť do Nemecka. On je v Nemecku akurát dva mesiace, prišiel v apríli a samozrejme e, bude dobre vypočuť si aj jeho pocity. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne e, za taký prehľad vašej práce s vašimi štipendistami. Máte e, pravdu, že je dobre si vypočuť niekoho, kto to zažil na vlastnej koži, niekoho, hľadom tí, ktorí pozná, myslím, že poznáte e, životopis pána Chományho, ale asi vám povie sám, o čom je. Mohli ste povedať týmto ľuďom, prečo ste museli odísť z domova, aké sú vaše skúsenosti, čo ste zažili. Ja by som chcela vedieť, ako ste sa vôbec dozvedeli o tom, že v Hamburgu je takýto program ako ste sa k tomu dostali a ako to celé ste vyprežívali a samozrejme poprosím vás, aby ste sa s nami podelili aj o, o, vašu, o, o váš životný príbeh. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja Eh, sa cítim veľmi zvýhodnený. Je mi veľkou cťou, že som mohol prísť sem a je veľmi milé vidieť všetkých obhajcov a bojovníkov za ľudské práva. Je mi veľkou cťou, že sa môžem s vami podeliť o svoj životný príbeh a o náš boj v kurdistanskom regióne v Iraku. Uh, viete, počas 30 rokov uh, eh, Sachovej ceny traja kurdovia, obhajcovia ľudských práv dostali túto Sacharovú cenu a viete, ako Kurdovia e, v, v Iráne, v Iraku, Turecku a Sýrii sú prenasledovaní. A po roku 1991 región Kurdistanu v Irak Maroku e, cez povstanie sa stal autonómnym regiónom a po roku 2003 po oslobodení Iraku región Kurdistanu v Iraku poprvýkrát bol uznaný regionálne aj medzinárodne. Aj podľa irackej ústavy región Kurdistanu takmer e, všetci e, všetky práva Kurdov boli uznané v irackej E, ústave. A teraz viete, že sú stíhaní kurdskí aktiviti. Jeden je momentálne vo vezení, možno by v najbližších dňoch e, popravený. Už mal byť popravený, ale kvôli Ramadánu popravený nebol. A v Turecku to poznáte asi lepšie ako ja, aká tam je situácia. A jeden z najlepších kurdských lídrov, ktorý bol aj prezidentským kandidátom, Eh, v prezidentských voľbách eh, Saldidimu stáž v momentálne v Turecku ovezení. A viete, ako Bashir al-Assad v Syrii stíhal a potláčal Kurdov počas celej histórie. Ale ironiou je to, že po roku 2003 alebo po 91. roku Kurdi v Iráne, poprýkrát sme videli, že Kurdi môžu mať demokraciu a slobodu prejavu, pretože tí, ktorí teraz stíhajú uh, E, ľudí sú tí, ktorí bojovali proti Husajnovi. A viete, že Husajn spáchal dve genocídy v Iraku, v kurdistánskom regióne, e, genocídu na deťoch a e, potom druhú genocídu. A tí, ktorí bojovali proti Sadamovi, teraz opakujú presne to isté, správajú sa presne tak isto, ako Sadam Husajn. A viete, títo ľudia ktorí začali revolúciu regiónu Kurdistane proti e, Husajnovi, začali občianskú vojnu v 94. roku. A 7 či 10 rokov po občianskej, občianskej vojny po tomto období sa uh, zmierili, ale nikto nebol stíhaný. A mysleli sme si, že teraz po konsolidácii aj tí uh, v podstate boli, uh, neboli ľudia stíhaní, ale sme si povedali, že im odpustíme. Uh, kurdská strana aj patriotská strana pod vedením Joad Haotányho uh, E, si sme si povedali, že si odpustíme, ale potom opäť začali vraždiť novinárov. 2007 v Kirkuku bol zavraždený novinár len za to, že odhalil určité prípady korupcie. Tak sme si povedali, no dobre, tým to skončilo. Ale v 2010 zabili ďalšieho novinára len za to, že napísal satirický článok o cere prezidenta a potom 2013 zabili ďalšieho novinára za to, že odhalil korupciu. 2016 zabili ďalšieho novinára a počas všetkých týchto vražd stovky novinárov boli unesení, e, stíhaní, väznení. Dva novinári ubytí k smrti vo väzení. A opäť po roku 2009 sme si povedali, dobre, prvá kurdská opozičná strana, keď bola založená, tak sme si povedali, dobre, to bude teraz koniec, máme opozičnú stranu, ale v dôsledku e, e, objavenia ropy a vývozu ropy, e, tieto strany, ktoré sú pri moci, sa chceli udržať pri moci a nikdy nesúhlasili s reformami a neakceptovali skutočnú demokraciu. Potom 2011 začala arabská jar, my sme sa takisto pridali k tej arabskej jari v nádeji, že región Kurdistanu bude zreformovaný, bude demokratický, bude mať ľudské práva. A e, kurdskí protestanti protestovali, ale v konečnom dôsledku 10 e, protestantov zabili, 500 zranili a potom opäť znovu a znovu ďalšie stíhania, prenasledovanie pokračovalo. A v roku 2017 Mazverzány, keď odmietol uh, podať demisiu a vyhlásil referendum e, nezávislosti Kurdistanu, potom taký, ako my sme sa postavili proti referendu. Vedeli sme, že toto referendum nebude úspešné, e, že to nebude nikto akceptovať, medzinárodné spoločenstvo bolo proti, ale nám išlo predovšetkým o to, a obávali sme sa toho, že tento nezávislý štát sa stane autoritárskym štátom a tlačili na nás, hrozili nám v, zabitím, únosmi a šírili kampaň proti nám. Teraz, keď tu vystupujem pred vami, e, v očiach KDP e, strane, ktorá je vo vláde, som zradcom a zradil som svoju krajinu. A e, sme považovaní za špionov, pretože obhajuje, o, odhalujeme korupciu, pretože hovoríme o demokracii, o ľudských právach a žiadame ďalšie reformy. V roku 2017 situácia sa tak zhoršila nielen pre mňa, ale aj pre ďalších novinárov. Je to smutné, ale strašne veľa novinárov a obhajcov ľudských práv odišlo z regiónu Kurdistanu. Ja som možno ten posledný, ktorý som odišiel. A situácia bola pre mňa takáto, odkedy som začal aktívne pôsobiť ako novinár a obhajovať ľudské práva a prejavu slobodu, e, ja som pracoval v rámci e, organizácie Spravodaj, e, reportéry bez hraníc. V regióne Kurdistanu, ak niečo kritizujete, tak vás môžu, môžu zabiť, ale nemusia zabiť. Je tam obrovský tlak a ja som sa rozhodol, diskutoval som s diplomatmi, aj s organizáciami a vznikla možnosť, vystala možnosť odísť do Spojených štátov, ale nemohol som, pretože som mal neplatné víza. Potom reportéry bez hraníc. Mal som to šťastie, že som e, sa dozvedel o hamburskej nadácii a diskutovali sme o tom, zaslal som všetky podklady, pretože takisto žiadali dokumentáciu, informácie, dôvody, prečo žiadam o toto štipendium, takže nakoniec ma prijali a teraz som v Hamburgu, hoci len na rok, ale to asi najlepšia časť toho programu e, spočíva v tom, že som slobodný, môžem písať, môžem pokračovať vo svojej práci. Poskytli mi všetko, čo potrebujem, veľmi mi pomáhajú a čokoľvek, čo potrebujem, ja neviem, táto konferencia tu, keby nebolo ich pomoci, tak by som tu dnes nemohol byť a hovoriť s vami. A počas toho môjho pobytu už zorganizovali prejavy a konferencie, semináre, stretnutia e, s novinármi, s akademikmi, s kurdskou komunitou tu aj v Nemecku. A kým som v Nemecku, tak e, môžem e, navštíviť aj iné miesta. No a prečo je tento program taký dôležitý pre mňa? nielen pre mňa, ale pre všetkých ostatných novinárov, je veľmi dôležitý, pretože po roku 2003 Keďže Iraku bola občanská vojna, medzinárodné spoločenstvo a medzinárodné médiá, predovšetkým na Wall Street, nehovorili o tom, čo sa deje v regióne Kurdistanu. A ja som robil, čo som mohol, pretože ja som jeden z málo novinárov, ktorý vie písať po anglicky a osloviť tak medzinárodnú komunitu. Väčšina tých, ktorí píšu po anglicky, nie sú v Kurdistane, alebo už odišli a všetci, ktorí píšu po anglicky, eh, sú inde. Anglické médiá v Kurdistane sú veľmi slabé, takže ja som mohol písať, ale teraz uh, je veľmi dobré to, že môžem viac hovoriť, pretože od roku 2014 všetci všetky z tieto zneužívania ľudských práv, e, porušovania práv, slobody prejavu, korupcia, všetko toto, či už medzinárodné médiá, alebo európske médiá, alebo Spojené štáty, alebo Kanada, žiadne médiá o tom nehovorili, pretože región Kurdistanu bol považovaný za stabilný a v Irak ako nestabilný. Takže nikto nechcel narušiť túto stabilitu. A keď ISIS zautočil na región Kurdistanu, tak potom si všetci uvedomili, že región Kurdistanu v podstate nefunguje ako demokratický región a nie je tam v žiadnom prípade dobrá štátna správa. A teraz región Kurdistanu, podobne ako Irak, e, stojí pred mnohými výzvami, pretože teraz v regióne Kurdistanu my ešte stále nemáme národnú armádu, máme vojakov politickej strany, ktorí podporujú. Každá politická strana má svojich bojovníkov, e, svoje médiá, takže región Kurdistanu je v podstate rozdelený. E, dve časti regiónu sú pod kontrolou dvoch politických strán. E, majú pod kontrolou všetko od e, využívania ropných polí po osobnú slobodu. A takisto aj občianská spoločnosť je absolútne pod ich kontrolou. Takže mali sme voľby a počas volieb opäť sa porušovali ľudské práva, napríklad dve strany, ktoré sú pri moci, donútili akoby kurdskú armádu, policiu a e, tajnú policiu hlasovať za nich. A tie isté sily večer pred voľbami využili na to, aby hlavná opozičná strana, e, tam obchodovalo s e, voličmi, Takže jednoducho tu bol útok na hlavnú kanceláriu opozičnej strany večer pred voľbami a teraz budú ďalšie voľby 30. septembra, regionálne voľby a očakávame, že bude ešte viac násilia. Nevieme, ako sa to celé vyvinie, pretože bezpečnostné zložky sú pod kontrolou politických strán a klanov a tí už majú pod kontrolou prírodné zdroje, napríklad najnovšie, najnovšia zmluva na plyn s Ruskom Ehm, tá firma, ktorá má dohodu s Ruskom, ehm, v nej má podeli premiér, takže očakávame, že tu bude ešte viac násilia pred septembrovými voľbami. A no, snažíme sa vyvíjať stále vyšší tlak z kurdistanského regiónu, aby sme mali naozaj korektné a čisté voľby a aby opozičné strany a my, ako chceme, ktorí chceme demokraciu, sociálnu spravodlivosť, aby sme mohli komunikovať s medzinárodným spoločenstvom nielen z EÚ, ale aj z USA, už, e, aby viac chránili región Kurdistanu. Je čas na to, aby tlačili na e, strany, ktoré sú pri moci v regióne Kurdistanu, aby rešpektovali ľudské práva, demokraciu a aby zrealizovali septembrové voľby ako korektné a čisté voľby. Ďakujem. Ďakujem vidím, že boj za ľudské práva a demokraciu je dlhým bojom, postupne napredujete, ale je to neustály nepretožitý proces, čo je jasné. Vzhľadom na čas prejdeme rovno a dáme slovo pánovi López Aguilarovi, ktorý vedie prácu v Európskom parlamente v oblasti humanitárnych víz pre Juana Fernanda to je takisto dlhá cesta, ešte sa nedostal na koniec, ale to nám povie on sám. E, máš maximálne 10 minút. Presne, Linda, ďakujem pekne a ďakujem všetkým panelistom za vyjadrené názory. Ďakujem vám všetkým, je mi veľkou cťou, že mám túto príležitosť diskutovať s aktivistami E, ktorí obhajú ľudské práva, tých, ktorí boli nominovaní alebo boli ocenení Sacharovou cenou alebo podporujú e, sieť Sacharovej e, ceny, aby sme viedli tento dialog o samej povahe ľudských práv. Ja som takým pokorným europoslancom. Som tu ako europoslanec, aj keď chcem doplniť, že ja tiež e, som v minulosti vždy bojoval za ľudské práva, základné práva e, v rôznych kontextoch po celý môj život a um, tomuto boju budem naďalej venovať zvyšok svojho života. Aj momentálne som spravodajcom vo výbore LIBE Európskeho parlamentu, spravodajcom pre viacero spisov. 5 e, rokov som predsedal výboru LIBE v roku 2009 až 2014 a tento mandát v roku 2014, a ktorý bude končiť budúci rok 2019, Eh, blížime sa ku koncu. Som bol spravodajcom pre viacero tém vrátane tejto témy vízového kódexu. A chcem zhrnúť situáciu v aktuálnej podobe. My tu vidíme obrovský potenciál Lisabonskej zmluvy, odkedy nadobudla účinnosť roku 2009, samozrejme spolu aj s chartou základných ľudských práv Európskej únie. Videli sme tu obrovský potenciál. Spolu, vznikli spolu, prišli spolu a charta je e, zakotvená, má takú istú právnu hodnotu ako zmluvy. A podľa nej vnútro, spravodlivosť a bezpečnosť spadá pod kompetenciu Európskej únie. Teda to znamená, že to legislatívna kompetencia tohto Európskeho parlamentu ako zákonodarcu. Takže každá vec v oblasti slobod, spravodlivosti a bezpečnosti e sa stáva predmetom medzivládnej spolupráce. Ukázalo sa, že to už nie je o, len medzivládna spolupráca, ale je to zákon, spada to pod zákonodárnu kompetenciu tohto parlamentu. E, máme tu šen, balík zo Schengena, azylový balík, je tu viacero problematík, ktoré sa týkajú ľudských práv, alebo je to aj iné tzv. balíky, ktoré nám ostali na tento mandát, ktoré sme nevyriešili v predchádzajúcom, okrem iného aktualizácia Európskeho vízového kodexu. Chcem len upozorniť na to, že spoločná vízová politika a spoločná vízová legislatíva je teraz povinnosťou Európskej únie. To konkrétne znamená povinnosťou pre tento parlament. Vízová politika už nespadá do výlučnej kompetencie národných členských štátov. Európsky parlament má čo povedať do legislatívy, o, do príjmania zákonu na túto tému. To zaznelo jasne na začiatku e, tohto mandátu. Komisia to prislúbila a aj splnila. Komisia prišla s novou iniciatívou v tejto, verzi- v tejto veci, to znamená aktualizácia vízového kódexu. Došlo k tomu v roku 2014, hneď po, áno, v 2014, hneď po tom, čo Európska únia vstúpila do nového obdobia prebiehajúcej krízy, ktorá vypukla ešte v rokoch 2008-2009, tzv. veľká recesia. Najväčšia kríza Európskej únie toto obdobie e, je známe ako utečenecká kríza. A e, tá prináša so sebou tvrdenie, že prílev utečencov a migrantov sa zrazu stal hrozbou Európskej únie, bezpečnosti Európskej únie a ešte navyše, ešte horšie sa stal hrozbou identity Európskej únie. A preto celý legislatívny postup, ktorý len začal, bol v podstate uh, tak uh, negatívne poznačený touto krízou utečencov a tento legislatívny spis sa naťahoval, naťahoval tri roky. Bez toho, aby uh, sme sa dopracovali do konca. No čo ľutujem, ale uh, môžete mi veriť, že boval som za to po celý ten čas pripomínal som všetkým, že každé uznesenie, ktoré prijal Európsky parlament počas tohto mandátu, odporúčal potrebu tzv. holistického prístupu k migrácii aj k azylu a k utečencom a pripomínal všetkým to, že utečenci nie sú hrozbou, že utečenci nie sú teroristami v prestrojení, že utečenci práve naopak utekajú pred terorom, e, ktorý vládne v susedstve Európskej únie a pripomínali sme takisto, že vždy, keď začala tzv. utečenecká kríza, vo výbore LIBE, čo je výbor, ktorý má na starosť e, problematiku slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, vždy sme sa snažili vypočuť aktivistov, mimovládne organizácie, právnikov, sudcov, poradcov, dokonca aj predstaviteľov cirkvy. Nie len, že sme ich, sa ich pýtali, ale oni od nás žiadali, aby Európsky parlament reagoval. Reagoval na tie dôkazy, ktoré sa dostali na svetlo sveta. Hovorím o tých dôkazoch, e, ktoré svedčia o tom, že 90 utečencov, ktorí sa dostali, zvládli to a dostali sa na územie Európskej únie, že sa dostali na to územie nezákonne. Prečo? No jednoducho preto, že nemali šancu dostať sa sem legálne. Ako je to možné? Ako sa sem dostali nelegálne? No samozrejme, vystavili sa rizikám obchodníkov, ktorí obchodovali s ľuďmi, organizovali trestnú činnosť. E, boli to mafiáni, ktorí pašovali ľudí cez vonkajšie hranice do EÚ, predovšetkým cez Stredozemné more. To znamená, títo ľudia v praxi vlastne riskovali vlastné životy alebo prišli o životy v pokuse dostať sa do Európskej únie. To je hrozná situácia, tie dôkazy sú hrozivé. A chcem, aby ste si uvedomili, že mnohí z nás tu v Európskom parlamente sme odsudzovali túto situáciu, kritizovali sme, hovorili sme o tom, že je to neúnosné, neudržateľné. Vo výbore Libe aj na plenárke v Štrásburgu vo všetkých európskych jazykoch sme žiadali od komisie, aby obhajovala princípy, že musí existovať zákonná cesta, legálna cesta pre žiadateľov o azyl alebo utečencov, tak aby sa dostali do Európskej únie. Pretože ak sa nemôžu dostať legálne, tak sa sem dostanú, prídu nezákonne, budú riskovať vlastné životy alebo e, prídu o životy, či už vlastné alebo svojich najbližších. A presne to sa aj dialo. No čo sme spravili? Snažili sme sa e, presadiť myšlienku humanitárnych víz najlepšie využiť aktuálnu formuláciu dvoch článkov aktuálneho vízového kódexu, článkov 19 a 25, ktoré do určitej miery dávajú humanitárne dôvody pre výnimku z postupu a z požiadaviek na udelenie víz pre obmedzenú územnú platnosť len pre jeden členský štát, pre tých, ktorí majú legitímnu žiadosť e, o utečenecký statút, aby zákonne prišli do EÚ a aby potom dostali povolenie na pobyt z humanitárnych dôvodov. Ale dokonca aj táto žiadosť tu rada konzistentne odmietala, pretože sme prijali našu verziu vízového kodexu e, v parlamentnom legislatívnom procese. Ale určite viete, že legislatívny proces môže byť ukončený iba vtedy, ak rada nájde kompromis s parlamentom cez tzv. trialógy, čo je dialog medzi Európskym parlamentom a radou za prítomnosti zástupcov Európskej komisie um, verte či nie, viac ako dva roky rada prejavovala absolútnu neochotu ustúpiť tejto požiadavky Európskeho parlamentu. Tvrdili nie, nie, nie, nie, nie. Time and again ignoring... A opätovne a znovu a všetko ignorovali. A e, ignorovali všetky žiadosti od MVOčiek, e, humanitárnych e, organizácií, ľudskoprávnych e, aktivistov a odborníkov na azyl. A uchylovali sa k technickej argumentácii, že toto nie je správne miesto na túto diskusiu. Mali by sme mať e, oddelenú štúdiu a samozrejme mali aj určité konzistentné argumenty, e, prečo nehovoriť e, o presídlovaní zároveň e, s vízovým kondexom a samozrejme namietali na politických dôvodoch. Áno, otvoríme otvoríme humanitárne víza, čo sa potom stane? Všetky veľvyslanectá budú preťažené, a potom naši úradníci v zahraničí sa s tým nebudú môcť e, vyrovnať s obrovskými množstvami žiadostí o e, humanitárne víza. Takže opätovne sme nástojili na to, aby sme prekonali tieto ťažkosti a žiadali sme e, komisiu, aby prišla s technikou iniciat- správy z vlastnej iniciatívy o na základe dohody o fungovaní Európskej únii aby sme hovorili presne o humanitárnych víz, aby sme mohli izolovať eh, túto záležitosť z mimo prostredia vízového kódexu a aby sme mohli dať aspoň niečo európskym občanom, pretože oni od nás niečo očakávajú e, v tom, ešte počas tohto mandátu Európskeho parlamentu, aby sa tak stalo. E, ja to zakončím tým, že som absolútne odhodlaný, aby som vyslal toto posolstvo a bol spravodajcom tejto správy z vlastnej iniciatívy. Myslíme si, že existuje právna báza podľa e, článku 67 a 68 o ZFU, e ktorí kážu Európskej únie vytvoriť nový právny rámec, nie len taký, čo zabezpečuje spoločnú správu e, externých hraníc, ale zároveň spoločný vízový systém, spoločnú vízovú politiku a spoločnú vízovú e, legislatívu pre všetky krajiny EÚ a na to potrebujeme spoločné európske pozadie, aby sme to dokázali. A toto je môj konečný bod keď Európsky súdny dvor eh, sa stretol s eh, prípadom, kedy sa to presne toto riešili. Bola tu sírska rodina, ktorá ušla do Libanonu a ktorá eh, požiadala na belgickom konzuláte o humanitárne víza a belgická konzulát to zamietol a tí sa obratili na Európsky súdny dvor o ochranu a hľadali spravodlivosť. Ehm, generálny prokurátor povedal, že títo ľudia mali nárok na humanitárne víza. A súd prišiel e, k rozsudku, že neexistuje právna Právne povinnosť podľa vízového kódexu e, na základe jeho súčasnej formy neexistuje právna povinnosť e, členského štátu poskytnúť takéto humanitárne víza. Avšak, ale nie je to ani zakázané. Ale na to, aby sme vedeli e, naplniť ciele, ktoré boli vytvorené Lisabonskou zmluvou, takisto obsahujú aj povinnosť takéto opatrenie a to v spoluzákonodárnom procese s Európskym parlamentom. A toto by je niečo, čo by sme chceli. A dovolte mi povedať ešte jednu vec. Neobmedzujte sa prosím na to, aby bolo váš hlas počuť. Ehm, ehm, pretože zatiaľ ste počuli, že neexistujú humanitárne víza. Zatiaľ a ja hovorím to isté. A ja hovorím, že je to hamba. Ja si myslím, že členské štáty by mali prísť ku kompromisu s Európskym parlamentom tak, aby e, v tomto legislatívnom období sme vedeli naozaj dať e, odpoveď tejto humanitárnej kríze. Pretože nemôžeme ako Európska únia ignorovať a zlyhávať e, v tom najzásadnejšom morálnom teste projektu, cez ktoré Európska únia prechádzala v tomto zdlhavom období, kedy sme nerobili nič, ktoré sa začalo recesiou, ktorá začala v roku 2008-2009. Predtým sme videli Európsku úniu ako priekopníka ľudských práv pretože nie je nič e, také dýchberúce ako tieto protirečenia rečí o ľudských právach a zároveň toho, že nič nerobíme. A toto chceme prekonať. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, e, že ste videli tú vášeň, s ktorou naši poslanci budú bojovať za humanitárne víza. Naozaj nemáme teraz čas na otázky, kolegovia, pretože sme vás všetkých pozvali na návštevu výstavy, ktorá sa volá Brania naše práva. Pretože e, do, otázky bolo dovolené klásť. Iba ak nám to čas dovolí, ale čas nedovolí a naši tlmočníci takisto musia skončiť. Takže, takže pozvala, pozývam vás na e, výstavu. E, Fernando pôjde tiež a e, stretíme sa všetci tam. Potrebujem vedieť, že kde sa majú títo ľudia odobrať, alebo vás tam budú nasledovať koho majú títo ľudia sledovať, aby sa dostali tam na výstavu. Prosím, nasledujte týchto ľudí hm, na výstavu. Takže opätovne by som chcela sa poďakovať účastníkom a uvidíme sa dnes večer a zajtra. Ďakujem veľmi pekne.